Colleagues, uh, take your seats. We're going to begin the vote. Colleagues, uh, take your seats. We proceed to the vote uh, on the report. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby sme pristúpili priamo k hlasovaniu o našej správe. Uh, Jednoducho máme tu veľmi uh, problematické lehoty, veľmi napité. Ja by som ba chcel povedať takú praktickú vec. No, nie som si istý, prečo by sme nemali rýchlo začať. Kolegyne, kolegové, poprosím vás, usadte sa. You have to have your electronic voting. Pevne verím, že máte pripravené hlasovacie karty, lebo máme tu požiadavku, aby každé hlasovanie prebiehalo elektronicky. Ja už nebudem hovoriť hlasnejšie, vy musíte byť tichší, tak to budeme postupovať. Takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu, pokiaľ ide o túto dôležitú správu, pokiaľ ide o dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany. Takže sú tu veľmi úzke lehoty, je dôležité, aby sa stihlo v zmysle e, požiadavek aj rady. Pani Skákala, chcete niečo povedať predtým ako tým hlasovaniu? Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne za vašu prítomnosť pri hlasovaní. Počkajte, pani Keller, prepačte tu nejaký problém s v rámci tlmočenia. Uh, Áno, včera bol istý problém s kanálmi. Teraz je to očividne v poriadku. Včera sme to mali. Ak sa to bude opakovať, tak iba vám upozornite a dáme to do poriadku. Dobre, Skanik sa páči. Ďakujem pekne, chcela by som sa opätovne poďakovať tým spravodajcom za výbornú spoluprácu, ktorú sme mali v poslednom období. Myslím si, že veľmi dôležité, aby sa nám podarilo získať väčšinu, pokiaľ ide o primeranú odpoveď, reakciu, zabezpečiť takéto primerané opatrenie. Samozrejme, toto je iba malá súčasť celého súboru opatrení, ktoré sa týka migrácií Takže je dôležité, aby sme posilnili e, týmto spôsobom európsku spoluprácu aj smerom k rade. Ďakujem pekne. Uh, Kolegyne, kolegovia, jedno dôležité doplnenie, ktoré je neuvedené, uvedené v hlasovacom zozname. Na záver budeme hlasovať o celom uznesení. To bude vlastne ešte doplnené hlasovanie do hlasovacieho zoznamu. Takže kolegyne, kolegovia, takže budem hlasovať elektronicky. Tí, ktorí nie sú na to zvyknutí, tak jednoducho všetky hlasovania budú elektronicky. Hlasujeme kompromise 1, nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. That is carried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 just pause for a moment. Počkajte chvíľku. Issues. Zdá sa, že sú tu nejaké viaceré problémy. Pani Ferrara, nech sa páči, o čo ide. Oh, your machine wasn't working, but it is working now. Mr. Rule. Hlasovacie zariadenie nefunguje vám? Funguje vám to? Pán Rule, funguje vám to? Aj e, karta, hlasovacie zariadenie? Is everything working? So everything is working with the, with you, everything's Takže overíme si to, je to teraz všetko v poriadku, pevne verím, že už nebudú žiadne problémy. Nie, nie ste spokojní? A však predsa život je pekný, leto sa blíži a ideme kompromisu. Dva hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Bolo to schválené. Kompromis 3. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. That is carried. Schválené. Kompromis 4. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. It's carried. Schválené. Kompromis 5. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Kompromis 6. No bolo to schválne, takže kompromis 6. Hlasujte. Vote is closed. Carried. Schválené, kompromis 7. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Článok 1. Že bolo to schválené. Článok 1, návrh 111, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Článok 1, návrh 112, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Článok 1, návrh 113, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Článok 2, bod B, návrh 114, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Článok 2, bod D, návrh 115, hlasujte. Closed. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 116. Hlasujte. Vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 14. Hlasujte. Vote is closed. Končím hlasovanie. Carried. Schválené návrh 117. Hlasujte. Vote is closed. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Návrh 118. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 119. Hlasujte. Closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Amendment 133. Návrh 133. Colleagues, Amendment 120. The vote... Kolegyne, kolegovia, návrh 120. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. That is carried. Schválené. 133, the vote is open. Návrh 133, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 134. Hlasujte. Vote is closed. Končím hlasovanie. That is carried. Amendment 130. Schválené. Návrh 135. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 136. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. vrch 140. na vrch 140. A tam je to znenie s výnimkou bez e, využitia akých, ako zastrašovania alebo podobných opatrení. Hlasujte. Sorry, one second, the vote is open. Dobre, hlasujte teraz. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 20. 20. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie.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 The vote is closed. Končím hlasovanie. Rejected. Zamietnuté. Návrh 142, nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 21, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie schválené. Návrh 144, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 23, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 145, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 146. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 147. Hlasujte. Vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 24. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 149. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 151. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie schválené. Návrh 152. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 153, 154, identické návrhy hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 155, ktorý je kompatibilný s návrhom 156. Because this is we, we now go to, uh, it's false, so we now go to 158. Apologies, because Prepáčte, hovorí predseda, odpadá tento návrh, takže pristupujeme k 158. 158. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Amendment 155. 155. Kompatibilná 156. Hlasujte. One five five. 155. With the addition. With the addition. S tým dodatkom. Five five. We just vote one five. We just vote one five. So it's just, colleagues, just to be clear, just voting. Kolegyne, kolegovia, hlasujeme o 155-ke, iba o 155-ke. Ešte stále môžete hlasovať, je to jasné všetkým, iba o 155-ke hlasujeme, nech sa páči, môžete ešte hlasovať. Hlasovali všetci. The vote is now closed. That is... Končím hlasovanie, bolo to zamietnuté. We now go to amendment 157. Teraz 157. Aha, nie, ten návrh odpadá, takže... Where do we go now? 156. You're correct, sorry. We go to 156. Takže hlasujeme o 156, nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Amendment 159. Teraz návrh 159, hlasujte. Is it 159? It's 159 now. Yes, but it was a different. Um, we can vote 159. Wrong again. 159 nesprávne, takže budeme hlasovať o 157. Hlasujeme o 157. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz 159, nech sa páči. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 160. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Amendment 161. The vote 161. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 162. Nech sa páči, hlasujte. Vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 163. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz návrh 25. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 166. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Wait put in. Yeah, 27. 27. 27. You're right. Okay, now we go to the votes and... Teraz hlasujem o citáciách, hubných ustanoveniach. Návrh 27 hlasujte. Vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 1. Hlasujte. vote is closed. Končím hlasovanie, schválené, návrh 29. Hlasujte. Vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Amendment 2. The vote is... Návrh 2. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Amendment 33, the vote. Návrh 33, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 28, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 40. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 41. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 42. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 53. Hlasujte. Sorry, amendment. Nie, hovorí predseda. Návrh 44. Návrh 44. Hlasujte. die ist schön. What is closed? Končím hlasovanie. What's the next one? Amendment 40 is rejected. Amendment 40. Zamietnuté, návrh 47. Hlasujte. Vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 53. Hlasujte. 53. The vote is open. 53. Hlasujte. Yes. Vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 56. Hlasujte. The vote is closed. That's rejected. Končím hlasovanie, zamietnuté. 57. Návrh 57, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené návrh 58, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 59. Hlasujte. is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 61. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 4. Hlasujte. Vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 68. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie Návrh 70. Predchádzajúci návrh bol zamietnutý, teraz 70. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz návrh 69. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Bolo to schválené. Návrh 74. Hlasujte. 74. 74. Končím hlasovanie. A bolo to schválené. Teraz návrh 77. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie, zamietnuté. 78, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 79, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 80, otváram. To je prijaté. 80. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 81. Hlasujme. Koniec. Prijaté. 85. 82. Otváram hlasovanie. Končíme. Zamietnuté. 85. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz ideme až na stovku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 12. Otváram hlasovanie. Stovka bola prijatá. Končím hlasovanie. Prijaté. 105 otváram. Končím hlasovanie. To 5 musíme to hlasovať ešte raz z technických dôvodov, takže otváram hlasovanie opätovne ohľadne 1.05. Hlasujeme ešte raz o 105. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 106. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 108. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. 110 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Hlasujeme o pozmenenom texte ako celku. Otváram hlasovanie. Menovitým hlasovaním. The vote is closed. Končím hlasovanie. That is carried. Prijaté. Colleagues, the vote on the legislative resolution. Teraz budeme hlasovať o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté 42 k 14, ak nie sú pri, žiadne námietky. Gratulujem. Konec hlasovania. Dám vám pár minút, aby ste v kľude odišli a prejdeme k ďalšiemu bodu.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 Colleagues, sorry to keep you waiting. Kolegovia, prepáčte, že teda čakáme. Môžeme začať teraz bodom číslo 14. Ak chcete participovať na tej diskusii, tak treba začať. Máme tu prezentáciu dvoch pracovných dokumentov ohľadne holistického prístupu k EU migrácii. Spravodajcovia budú prezentovať svoje pracovné dokumenty, pokiaľ ide o predmet Solidarity. A dostane slovo najprv pani Mecola. Ste pripravená, Roberta? Áno? Dobre. Prepačte, je to moja chyba, pretože sme mali dlhú prestávku a všetci začali sa rozprávať medzičasom. časom. Takže ak chcete sa usadiť, tak poprosím vás, urobte tak, prejdeme k bodu číslo 14, ten holistický prístup EU k migrácii, takže ide tu o solidaritu a požiadam jednu z našich spoluspravodajcov, spravodajkyň Robertu Mecelu, aby sa teda zhostili, chopili slova, nech sa páči, môžete začať. Ďakujem pekne, Klod, dobré ráno všetci. Dovolte mi začať teda tým, že by som uviedla, že revízia tých dokumentov, ktoré máme pred sebou, skutočne som si uvedomila, keď som si to pozerala, že sme sa dostali veľmi ďaleko. Tieto dokumenty vlastne sú výsledkom dlhých a ťažkých rokovaní, ktoré poukazujú na to, že ešte pred nami je veľa práce do konca roka, kde teda dúfam, že sa nám podarí pripraviť takú správu, ktorú väčšina parlamentu e, prierezovo v tomto parlamente bude vedieť podporiť. Chcela by som sa teraz poďakovať spolu spravodajkyni pani Kenge, pani Wikström, ako aj pani Sargentini, ktoré sú vlastne spoluautorkami tejto, tejto správy. Pokiaľ ide o záväzky na všetkých stranách a ochota pripraviť kompromis, boli tu najprv také prísne pozície, nikto nevedel konkrétne, že ako sa stretneme kde, tak sa vlastne preukázalo, že našli sme spoločný, spoločný bod, spoločnú rež a chceme vyslať jasný signál, aby sa situácia zlepšila, aby status quo jednoducho už nepretrvávalo jeden z takých hlavných princípov je, aby sme sa pozerali na ako môžeme pozrieť ľuďom, ktorí potrebujú ochranu predtým, než sú nutení, vydaní do rúk pašerákov a dostali sa na takéto loďky na more, aby jednoducho nečelili smrti na mori. Európsky prístup sa musí zlepšiť a isté právne cesty pre tých, ktorí potrebujú takúto ochranu, musia byť integrálnou súčasťou akéhokoľvek systému ako nám povedalo IOM, imigrácia nie je iba problémom, ktorý sa dá vyriešiť, ale je to realita, ktorú musíme zvládnuť. Naša bezpečná, tento dokument je k dispozícii vlastne tu v miestnosti, tak to nebudem opakovať, ale chcela by som zúraziť niektoré z tých hlavných bodov. Zdôrazňuje sa tu, že pokiaľ ide o presídlovanie, tak všetky členské štáty musia zohrať svoju úlohu. To je niečo, čo musí byť urobené unizono medzi štátmi pre rozumný počet utečencov, a to má mať dlhodobý efekt. A preto komisijný návrh tejto téme je dobrým krokom správnym smerom. Avšak pokiaľ ide o presídľovanie, musí byť sprevádzané dobrou integráciou a postupmi. Nestačí, aby sme iba presídlovali ľudí, ale musíme im dať aj nástroje na to, aby mohli zvládnuť budúcnosť. Je tu potreba, aby členské štáty začali konať a vymenali si overené postupy, aby sa preukázalo, že úspešná integrácia utečencov jednoducho bude implementovaná v rámci smernice. Nástroje ako humanitárny vízový systém, ako aj humanitárny admisívny systém musia byť zlepšené, o tom sa vieme dohodnúť. Členské štáty musia využívať existujúce možnosti na to, aby umožnili príležitosti pre aplikáciu humanitárnych víz v tretich krajinách. Pokiaľ ide o zjednotenia rodín, to je takisto citlivá vec, ale cieľ aj naďalej je, aby sme sa snažili, aby teda rodiny zostali v celku. Budeme trvať na tom a budeme pomáhať pri týchto integračných procesoch aj naďalej. Myslíme si, že EASO musí byť posilnené z dlhodobého hľadiska na to, aby sme mali princíp koordinácie v tejto oblasti, ktoré by pomáha členským štátom, pokiaľ ide o ďalšiu harmonizáciu, pokiaľ ide o spoločný azylový systém, pokiaľ ide o solidaritu a pokiaľ ide o záchranu týchto utečencov. To je takisto ďalší dokument, ktorý mám pred sebou, tak zdôrazňujeme, že solidarita je kľúčová pre celkový systém v rámci Európskej únie a zlyhanie zo strany Európskej únie a členských štátov, pokiaľ ide o implementáciu solidarity, ktorá vlastne bola kľúčová pri vstupe do členských štátov a prijali ju, tak tu vidíme, že to je vlastne proti tým základným princípom právneho riadenia v Európskej únii. Jedna z najlepších metód solidarity je relokácia. Potrebujeme záväzný mechanizmus pre diskribáciu žiadateľov o azyl v všetkých členských štátoch, keď už sa dosiahne určitý prach, a tá distri- takto máme distribučný kľúč, ktorý je férový a vyrovnaný. Je na čase, aby sme sa pohli dopredu, pokiaľ ide záväzný systém, ktorý pôjde ďalej a nebudeme sa venovať iba nejakým urgentným situáciám. Z hľadového hľadiska áno, to bude znamenať, že dublinské nariadenie po revízii bude musieť byť riadne preskúmané spôsobom takým, že sa pozrieme na to, čo sa dá urobiť na to, aby sa to možno dalo nahradiť nejakými mechanizmami záväznými pre relokáciu. EASO 2 takisto zohráva kľúčovú úlohu a musí mať na to zdroje. Pokiaľ ide o záchranu životov na mori, tak tu máme permanentný, robustný a efektívny systém reakcie Európskej únie záchrany na mori. Tento je dôležitý na to, aby sme urobili prevenciu, pokiaľ ide o rastúci počet úmrtí ľudí, ktorí prechádzajú cez more. A chcem, aby všetky členské štáty k tomuto urobili viac. Myslíme si, že záchrana životov je prvou prioritou a dobre financie pre niektoré záchranné operácie je jasným signálom pre podporu signál členských štátov, aby dali peniaze a personál, aby pomohli v tejto oblasti. Záverom by som chcela povedať, že tento proces je ťažký pre väčšinu z nás tu v miestnosti, aj tu v parlamente, Pani Kenga a ja sme sa zaviazali, že ten, pre tento parlament predložíme správu, ktorá bude silná, ktorá nás niekde prinesie. Myslím, že v tomto ohľade tieto dva pracovné dokumenty sú dobrým krokom dopredu a dávajú dobrý základ pre našu finálnu správu. Ďakujem pekne a teším sa na vypočutie si názorov kolegov. Ďakujeme pekne, Roberta. Ďakujeme za stručnosť. Týmto máme viac času na to, aby sme pokračovali. Mal som už povedať už v úvode, že tá pracovná metóda, ktorá tu je, tak tá umožňuje a spoluautorstvo a tu máme pani Wikström a z Argentíny, ktoré sú spoluautorky, mal som to povedať na úvod. Po Cecílii dostanete e, takisto možnosť vyjadriť sa a potom tí, tie dve spoluautorky sa takisto vyjadria. Takže Cecília, chceš sa teraz vyjadriť a potom bude hovoriť ďalší. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Kolegyňa Roberta Mecola, ktorej by som sa chcela poďakovať, práve povedala, že táto práca je výsledkom kompromisu a sú tu určité názory, ktoré sa spojili, ktoré najprv mali divergenčný charakter, ale našli sme konvergenciu v tomto dokumente a princíp solidarity, ako aj prerozdelenie zodpovednosti, nesmú byť prenechané členským štátom. Musí to jednoducho ísť do celkového charakteru migračnej politiky Európskej únie. Potrebujeme právny základ pre ďalšie kroky aj na úrovni zákonodárstva. Solidarita sa preukazuje práve v prípadoch núdze a to sú vlastne tie časy, ktoré my tu momentálne zažívame. My podporujeme výskum, ako aj záchranné činnosti v tejto oblasti a je dobré, aby boli vyčlenené finančné prostriedky k tomuto, ale takisto vítame aj to, aby členské štáty, ktoré chcú jednoducho e, mať stály európsky mechanizmus, pokiaľ ide o záchranu a pokiaľ ide o príjmanie emigrantov, ktorí sú v núdzi, Takže to je veľmi dôležité. Je takisto dôležité sa takýmto cestou vybrať, aby sa vyčlenili finančné prostriedky. Solidarita to neznamená iba záchrana na mori, to znamená aj určitá nádej pre tých, ktorí trpia na hlad a chcú ujsť pred vojnou. Je to určitá alternatíva pre ich život do budúcna, to znamená pre tých, ktorí takúto alternatívu vo svojej krajine nemajú. Preto potrebujeme aj mechanizmy presídľovania, tak ako to navrhuje komisia, Vlastne včera to bolo aj v diskusii, to tak zaznelo. Máme tu pilotný zámer, to znamená, to je prvý krok, ktorý je veľmi dôležitý, vychádzajúc teda zo súčasných prípadov, ktoré máme. Komisia by mala predložiť aj návrh zákona ohľadne stáleho záväzného mechanizmu pre presídlovanie v rámci týchto členských štátov. Článok 78,2 by mal byť základom. Nechceme sa sústrediť zatiaľ iba na čísla, pretože si myslíme, že flexibilný systém, ktorý by vychádzal z momentárnej potreby, je najlepším spôsobom, ako prejaviť solidaritu soči voči členským štátom. Takisto sme sa extra solidárne zachovali, vychádzajúc teda z toho návrhu komisie, ale predsa len musí to byť vnímané aj v kontexte súčasnej reality, v súčasnosti máme také stanovisko, že komisia teda má predložiť návrh zákona, kde budeme mať záväzný stály mechanizmus, pokiaľ ide o presídľovanie v rámci členských štátov. A čísla nájdete v našom pracovnom dokumente, teda nenájdete v našom dokumente. Čo si želáme, aby tento program viedol k integrácii veľkého množstva utečencov, vychádzajúc teda z tých kľúčov pre rozdelenia. Tu treba zohľadniť aj to, čo vlastne komisia navrhuje, ale aj to, ako je prerozdelená hustota obyvateľstva a veľkosť krajiny príjmateľskej. Máme určite kritické pripomienky, pokiaľ ide o aspekty spoločného azylového systému. Predovšetkým e, tu chýba určité vzájomné preuznávanie pozitívnych azylových záverov, Takisto tu chýba um, vôľa implementovať niektoré závery, predovšetkým pokiaľ ide o to, aby rodiny zostali spolu, tie, čo sa dostanú do Európy. A pokiaľ ide o naradenie dublinské, tak navrhujem, aby sa prepracovalo. Inak teda chceme, aby EASO bolo posilnené, mali by byť vyčlenené finančné prostriedky na to, aby sme mali lepšiu kontrolu, kontrolnú zo strany parlamentu, predovšetkým pokiaľ ide dodržiavanie ľudských práv pri tých kľúčových bodoch, kde sa dostávajú migranti. Nechcem už hovoriť viac k pracovnému dokumentu, pretože tu bolo povedané viac. Chcem sa poďakovať kolegyni za dobrú spoluprácu a dúfam teda, že skupina bude podstup podporí naše stanovisko, pretože iba ak budeme jednotní v parlamente, tak sa nám podarí zmeniť paradigmy. To je základ pre novú európsku emigračnú politiku, vychádzajúc teda z solidarity. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám obom. Pokiaľ ide o otázku solidarity, tak teraz dostane slovo Cecília Wikström a Judith Sargentini, pokiaľ ide o prezentáciu druhého pracovného dokumentu ohľadne tých bezpečných a právnych e, trás. Takže Cecília, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Tento dokument bol pripravený zo strany pani Sargentini a teda aj ja som na ňom participovala. Tešili sme sa spolupráci a chcela by som povedať aj niečo k tej pracovnej metóde. Čo tento parlament musí pochopiť je, to, že tu ide nielen o kooperáciu medzi skupinami. A toto je príklad vynikajúcej tímovej práce. Myslím, že toto potrebujeme vidieť aj v budúcnosti a chcela by som sa obrátiť na spoluspravodajcov a vyjadriť teda moju vďačnosť im za takúto otvorenosť, pokiaľ ide o prístup k našej spoločnej práci. Myslím si, že takýmto spôsobom všetci nakoniec zvýšime kredibilitu, dôveryhodnosť a urobíme určité povedomie v rámci parlamentu v tom zmysle, že môžeme dosiahnuť veľa, pokým budeme zjednotení. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz za tú otvorenosť. Ďakujem Judith. Toľkokrát musíme čítať vlastne to, čo si druhý myslia, že jednoducho sa nám to podarilo dosiahnuť na základe určitej dôvery. A to je skutočne osviežujúce, nielen preto, že sa už blíži leto, ale mali by sme takto postupovať celý rok. Ja som už viackrát uviedla, opakovane to urobím teraz, že takéto bezpečné trasy sú jednoducho potrebné na to, aby sme ľuďom ponúkli určitú možnosť, nie aby sa dostali do rúk týchto škrupulóznych e, pašovateľov ľudí, pretože títo využívajú jednoducho tú zúfalosť ich ak sa nám to podarí vytvoriť takéto legálne a právne a bezpečné trasy, tak sa nám podarí mať lepší prehľad nad tým, že akí ľudia sa vlastne dostávajú do Európskej únie a do členských štátov keď sa nám podarí to robiť kontrolovaným a prediktibilným spôsobom, tak členské štáty budú viac pripravené výjsť v ústrety tým ľuďom, ktorí potrebujú sem prísť, pokiaľ ide o azylové postupy, pokiaľ ide o zriadenie integračnej politiky. V našom návrhu Judith a ja navrhujeme viaceré opatrenia, ktoré do istej miery už existujú, ale môžu sa ešte ďalej rozvíjať. Existujúca legislatíva sa dá vždy zlepšiť, ale musí byť ďalej rozvinutá a využitá v oveľa väčšej miere a musí byť záväzná pre členské štáty, pokiaľ ide o jej využívanie. Až potom sa môže hovoriť o veľkom význame tejto politiky. Takisto chceme tlačiť ďalej na presídľovanie humanitárne víza, ktoré by sa mohli vydávať, humanitárne admisie, zdravotnícke evakuácie, súkromné sponzorstvo a príjmanie lodí príbuzných, akademické granty a rozvíjanie Európskej služby pre azyl. Nebudem teraz hovoriť detailne, v tomto momente, pretože vlastne všetko máte obsiahnuté v dokumente, ktorý je pred vami. Preštudovalo sa to ešte neskôr v tom návrhu dokumentu, možno teda pred, let, pred koncom leta sa to ešte zlepší. Takže ja považujem za veľmi inšpirujúce túto prácu, aj tú spoluprácu k tejto veľmi dôležitej téme. A úprimne povedané, ak tento Európsky parlament a jeho správa môže, a ja som presvedčená, že to bude skutočne ambiciozne a absolútne jasná správa, ktorá pokrie aj tie oblasti, ktorým sme sa doposiaľ vyhýbali v rámci diskusí, je najvyšší čas, aby sme sa jednoducho vyjadrili a úprimne k tejto téme zaujali stanovisko. Pokiaľ ide o pracovný dokument ohľadne Solidarity, tak tam ja v plnej miere vítam tento dokument. Vzhľadom na to hlasovanie, pokiaľ ide o relokáciu, to, čo sme tu mali zo strany Skakelerovej, tak môžeme iba dúfať, že ten náš ambiciózny prístup bude podporený zo strany členských štátov a že teda vstúpi do praxe čo možno najskôr. Členské štáty doposiaľ nás ponechali e, v nádeji, že sa tu ešte dá veľa vecí zlepšiť, takže sa konečne zomkneme a začneme spolupracovať tak, aby sme čerili tejto situácii. Už som to povedala predtým, ale poviem to ešte raz. Musíme vytvoriť túto menovú úniu, sme na ceste, máme energetickú úniu, ktorú pripravíme jednotný vnútorný trh, ale ešte stále sa nám nepodarilo vytvoriť humanitárnu Európsku úniu. A, a je najvyšší čas, aby sme to urobili. Ja si teda veľmi želám, aby sme podporili práve solidaritu, kde ide o vzájomné preuznávanie rozhodnutí o azylantoch a ja tu viacero veci, ktoré môžeme v solidarite povedať. Nikdy to nemôže byť zo strany legislatívy urobené a vyriešené, ale môže to implementovať. A každá zložka v tomto procese jednoducho sa zhostí svojej zodpovednosti. Takto vytvárame určitý kruh dôvery a dôvera nás povedie k solidarite. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much, Cecilia. And now... Ďakujem veľmi pekne, Judith Sargentini. Ďakujem pekne. Ďakujem Cecílii aj Roberte. Veľa vecí tu už bolo povedaných, nebudem to opakovať. Ale ešte chcem povedať niečo k tomu, že sú potrebné bezpečné a legálne cesty. Všetci vieme prečo. Nemôžeme e, ľudí nútiť, aby sa k nám vydávali nebezpečnými cestami. Už 4 roky vidíme, ako E, utečenci zo Sýrie žijú v utečeneckých táboroch. Títo ľudia majú pocit, že budú ešte dlho žiť v utečeneckom tábore. A ak chcete niečo so svojím životom robiť, tak určite sa zamýšľate nad tým, ako nájsť lepšie okolnosti, životné podmienky. Vidíme ľudí, ktorí sú utečencami už roky a, a žijú stále v stanoch alebo v kontajneroch niekde uprostred e, ničoho, nemajú žiadnu možnosť e, zmeniť svoj život a títo sa chcú dostať do Európy. Vieme, že vojenská kontrola a kontrola územia mimo hraníc nepomôže. Ľudia sa stále budú snažiť e, o lepší život. Môj názor je, že jediný spôsob, ako zastaviť e, tie prichádzajúce člny po stredozemnom mori, je vytvoriť legálne cesty do Európy. Zdôraznila som pár vecí, ktoré ešte moji kolegovia nepovedali. Jedna vec, administratíva rodina príbuzných. Vidíme, že potrebujeme veľkorysejšie možnosti pre zjednocovanie, zlučovanie rodín. Takisto vidíme, že mnohí, mnohé členské štáty chcú týmto ľuďom dávať jazykové testy a integračné testy a chcú ich používať ako prostriedok alebo ako dôvod neudelenia povolenia na vstup do Európy. A v správe sa hovorí, že takejto politike sa musíme vyhnúť a tie testy nemôžu byť reštriktívne. Takisto v apríli 2014 e, komisárka Malmström to bola vtedy, predložila usmernenia o tom, ako vykladať smernicu o zlučovaní rodín. A komisárka vtedy vyžadovala, aby sa prijali všetky opatrenia, E, ktoré e, pomôžu integrácii ľudí do spoločnosti a že tieto požiadavky a testy by sa nemali používať na to, aby blokovali e, integráciu a vstup týchto utečencov do spoločnosti. Pokiaľ ide o budúcnosť, pre EASO by mal existovať jeden koordinátor pre európsku azylovú a migračnú politiku pretože tých 28 odlišných systémov sa musí spojiť jednoho dňa do jedného systému. Len to by bolo spravodlivé. A e, toto nevybudujeme, tento systém nevybudujeme bez európskej harmonizácie. No a ešte dva body na záver, pán predseda. Poprvé, možnosť poskytovať humanitárne víza na európskych veľvyslanectvách a konzulátoch. Toto chcem ešte zdôrazniť. Toto musí existovať, táto možnosť. Pretože cesta do Európy bude bezpečná aj vtedy, keď budeme umožňovať udeľovanie týchto humanitárnych víz a potom vlastne zvyšok procesu sa odohrá v Európe, zvyšok konania. No a druhá vec, e, chceme definíciu masového prílivu utečencov mass influx, pretože e, dnes sme e, hlasovali o systéme relokácie, ktorý sa opiera o ten istý článok zmluvy, ale my nepoužívame legislatívu, ktorá už existuje, ktorá sa týka kríz a masových prílivov utečencov, ale my si musíme tento pojem najskôr vyjasniť. Ďakujem, Judith. Ako už niektorí z vás povedali, e, toto sú veľmi citlivé témy a v tejto správe sa im snažíme venovať a pristupovať k ním holisticky. Ďakujem veľmi pekne. Mám zasa problém s tlmočením. I ja tu mám nejakú spätnú väzbu. Am I getting Estonian now? Neviem, či to bola estončina alebo aký jazyk. A toto sa už deje dva dní. Je to nejaký technický problém, mám dojem. Um, if you have a problem, just, just stop, stop me and I'll, I'll, uh, we'll pause. And... Takže ak sa to opäť stane, tak uh, si urobíme prestávku a budeme to musieť vyriešiť. Uh, viem, že tu máme aj ďalších tieňových spravodajcov z iných skupín. Ak sa chcú prihlasiť, e, nech, nech zdvihnú ruku, ale hlasia sa aj ďalší rečníci. Prosím, vyjadrujte sa najmä k pracovnému dokumentu. Mm, sústrete sa na pracovný dokument. Takže dáme prednosť tieňovým. Pani Stevens dostane e, slovo, pretože ona je za EKR tieňová, potom Barbara Spinelli, ona je tieňová za GUE, takže Helga, nech sa páči, a potom Barbara. Dank u wel, voorzitter, beste collega's. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Chcem sa poďakovať spravodajcom za ich pripomienky, ktoré teraz zazneli. Ja chcem využiť túto možnosť, aby som povedala, že veľmi ľutujem, že som dostala tie podklady až dnes ráno. Mm, to nie je predsa možné takto seriózne pracovať a dostávať dokumenty tak neskoro. Takže teraz sa môžem vyjadriť iba veľmi povrchne k tomu, čo som mm, počula, čo, čo tu zaznelo e, ústne. A potom neskôr si dôkladne prečítam e, podklady. Takže konštatujem, že ťažisko sa tu dáva e, na tie nové migračné cesty, na možnosti nových migračných ciest to nie je problematické, podľa mňa, ale musíme sa vyhnúť tomu, že sa dostaneme do druhého extrému. V minulosti sme sa snažili prišelcov zastaviť a teraz eh, chcete vlastne presný opak. Musíme nájsť nejakú zdravú rovnováhu medzi novými migračnými cestami a eh, kontrolou hraníc. a takisto návraty hospodárskych utečencov, ekonomických utečencov. Tu podľa mňa nepostupujeme korektne, to nie je téma na diskusiu. Pri všetkom e, rešpekte, pri všetkej úcte, úcte ja som ochotná hľadať nové cesty migrácie do Európy, ale musíme ostať realistami. Tento migračný tlo, tl, e, tlak sa nevyrieši tým, že otvoríme nové cesty migrácie. Keď sa pozrieme na čísla, vidíme, že milióny ľudí ešte čakajú na to, že sa pokusia dostať sa do Európy. To nemôžeme vyriešiť humanitárnymi vízami. Musíme ostať realistickí a musíme začať riešiť situáciu e, pri koreňoch migrácie. Musí sa riešiť hospodárska situácia v štátoch pôvodu Musíme riešiť e, to, čo sa deje v tých vojnových oblastiach, e, kde dochádza k mučeniu, prenasledovaniu a tak ďalej. Toto. Viem, že toto je mimo rozsahu tejto správy, ale je potrebné to povedať. Ja si teda ten dokument veľmi pozorne prečítam a po letnej prestávke sa k tomu ešte určite vrátim. Takže to sú moje pripomienky na túto tému. Chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí pripravovali tento pracovný dokument a v budúcnosti sa vrátim k tomu k ďalší, s ďalšími pripomienkami. Mm, Cecilia Wikström povedala, že toto je len prvá prezentácia a potom cez leto budete mať možnosť si pozrieť podrobnejšie dokument, všetko to absorbovať, pretože vypracovať e, všetko toto e, bolo náročné, bol tu časový tlak, e, náš výbor mal veľa práce, takže ja ďakujem ešte raz kolegom za to, že toto vypracovali. Ďakujem veľmi pekne aj všetkým členom sekretariatu a personálu nášho výboru. Pozrite si to všetko počas leta, potom sa k tomu ešte vrátime. Teraz dostane slovo Barbara Spinelli Tieňová za e. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať autorom tohto dôležitého pracovného dokumentu a chcem stručne predniesť odporúčania mojej skupiny k jednotlivým bodom. A e, to sú veci, ktoré chcem teraz zdôrazniť. Um, prístupové cesty, bezpečné a legálne, uh, podľa mňa to je jediná realistická reakcia, ktorú môžeme poskytnúť na tento problém uh, stále narastajúcich utečeneckých tokov. A toto je takisto primeraná reakcia na aktivitu pašerákov ľudí Musíme samozrejme ale aj pamätať na to, že sa robí prepracovanie vízového kódexu. A e, chcem poukázať na podmienky e, prípustnosti, na podmienky vydávania víz, na právo odvolať sa a takisto na tie e, klauzuly o hum, humanitárnych výzva, vízach. Rokovania s komisiou a radou boli ťažké a sú ťažké, ale chcem pripomenúť, tak ako povedala pani Sargentini, že tieto humanitárne víza dávajú prístup k celému šengenskému priestoru. Podľa e, ďalšieho bodu e, pracovného dokumentu ďalším, ďalším bodom je teda solidarita a je dôležité, aby sa uznávali osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a aby sa to opieralo o tie preferencie, ktoré vyjadrí e, dotknutá osoba, kde by e, si želala bývať. To isté by malo platiť aj pre presídlovanie a pre bežný azylový postup. No a ešte e, posledná vec k solidarite. Nemali by sme zabúdať na to, že od 1. apríla sme mali veľa mŕtvych. A preto by sme mali posilniť vyhľadávacie a záchranné činnosti v Stredozemnom mori. Poprosili sme Európsku úniu, aby zmenila mandát Tritónu, aby bol ten mandát silnejší a aby aj e, boli posilnené finančne zdroje na záchranu ľudských životov. Máme takisto Mare Nostrum a od, prvé, od začiatku júla zdá sa, že prichádzajú zasa mnohé člny a dochádza k mnohým nešťastiam, najmä pri hraniciach Líbie a Tuniska a tá misia, ktorú zrealizovala naša politická skupina na Sicílii, tieto údaje len potvrdzuje. Pobrežná hliadka v Taliansku teraz preberá tieto záchranné činnosti a európske lode ešte nie sú e, na mieste, aby mohli dostatočne zasahovať. Ďakujem teraz pán Kora za EFDD. Ďakujem, pán predseda. Vy ste povedali, že sa máme vyjadriť e, k pracovnému dokumentu, ale tento dokument prišiel včera večer, takže nikto e, z nás ho v podstate dôkladne neprečítal. Súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa. Stevens nie je možné vyhodnotiť tento e, dokument, ktorý vlastne nikto nečítal. Ja súhlasím Predseda hovorí, e, pani Mecula hovorí, že nepočuje tlmočenie. Ja, ja som hovoril, že keď uh, si prečítame dokument, tak budeme môcť e, hlbšie o tom diskutovať, ale teraz v tomto okomi, okamihu uh, súhlasím uh, s predrečníčkou. Problém je, že my musíme pochopiť tieto diskusie, ktoré potom vlastne sú už e, repetitívne, zhodujeme sa na určitých princípoch, e, že musíme prepracovať e, pravidlá, ale med, nezapájajú sa do toho vlády. My medzi sebou diskutujeme E, v mojom regióne napríklad E, môj región je Sicília, k nám prichádza najviac utečencov, situácia je naozaj urgentná a veľmi e, vážna. Ja som sa rozprával včera po obede so starostom Augusty a on, on nevie vôbec, e, čo má robiť s tým prítokom utečencov, ne, pretože peniaze neprichádzajú um, na tú miestnú úroveň. Proste tí ľudia nevedia, čo majú robiť. A my musíme, ak chceme riešiť túto situáciu priamo, pracovať s radou, s vládami. Musíme hľadať rýchle riešenia, pretože tie, e, ľudia, tie ľudia, tie osoby umierajú neustále. Z teoretického pohľadu táto práca je dobrá, ale musíme premietnúť tieto naše slova do praxe. Ja e, zvyčajne nekomentujem príspevky, ale keď mám zareagovať teraz na vás, e, musím povedať, že my máme určitý legislatívny postup, konzultačné konanie, ktoré vedie Skakeler, bolo veľmi efektívne. Ja som bol prítomný na Rade ministrov vnútra a spravodlivosti a musím povedať, že členské štáty nás naozaj e, počúvali. Európsky parlament tam bol veľmi dobre zastúpený vyjadrovali sme sa k číslam, k solidarite a tak ďalej. S členskými štátmi sme sa rozprávali o konkrétnych číslach, o mechanizme a tak ďalej. Čiže musím povedať, že toto bola priama bezprostredná spolupráca a takisto ten holistický prístup, to je taký stredno a dlhodobejší projekt. Možno sa niekedy naozaj zdá, že e, sme ďaleko od toho, čo sa reálne deje, ale nie je to úplne pravda. A pokiaľ ide o pracovnú metódu, ja mám skúsenosť s pracovnou metódou spoluautorstva. Niekedy sa zdá, že dokumenty prichádzajú neskoro, že nemáme čas ich prečítať, ale uh, tak ako povedala pani Wingström, ja by som vás poprosil, aby ste sa snažili trošku prispôsobiť tej metóde, pretože je to najlepší spôsob, akým sa dá pracovať. E, výbor LIBE má veľa práce, naozaj sme veľmi vyťažení. Viem, že to nie je vždy dokonalý spôsob, ako pracovať, ale myslím, že cez leto budeme mať čas e, si pozrieť tieto dokumenty a potom po letnej prestávke budeme mať ešte čas na ďalšiu diskusiu. Ja som toto chcel vysvetliť najmä pre nových členov. Ehm, táto pracovná metóda je inkluzívnejšia ako iné pracovné metódy, e, v rámci ktorých pracujú tieňoví spravodajcovia alebo pracovali v minulosti. Viem, že e, tie dokumenty prichádzajú až tesne pred diskusiou, niekedy sa to zdá byť ťažké, ale takto to funguje. E, teraz za EFN Lorenzo Fontána. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem povedať, že ani ja som ešte neprečítal dobre dokumenty, takže si vyhradzujem e, vyslovenie názoru aj na neskôr. Toto je naša domáca úloha teraz, aby sme si to prečítali. Ja si želám, aby sme mali aj dokument, e, dokumenty ku globálnemu prístupu EÚ k migrácii. Áno, solidarita je dôležitá, je pravda, že je dôležité mať prístupové, bezpečné a legálne cesty a takisto musíme si uvedomiť, že nemôžeme prijať všetky osoby, ktoré si želajú prísť do Európy. Ak si niekto myslí, že sa to dá, tak potom bude musieť vysvetliť, ako integrovať všetky tie osoby, ktoré tu príjmeme. Ak chceme vytvoriť teraz globálny prístup Európskej únie, tak si myslím, že musíme pamätať aj na to, že máme e, štáty, ktoré majú veľké ťažkosti, ako Grécko. Teraz v súčasnosti máme málo pracovných miest aj pre Grékov a potom, ak príde veľa osôb do Grécka, tak, tak e, tie osoby sa nebudú môcť integrovať, pretože integrácia to je v prvom rade práca, pracovné miesto, inak nie je možné bez práce sa integrovať. Ak chceme globálny prístup Eu k migrácii, tak nech my niekto vysvetlí, čo tieto osoby, ktoré k nám prichádzajú, e, môžu robiť na našom území. Tieto osoby, keď už sú tu a e, sú to ekonomickí migranti, musíme sa rozhodnúť, e, či ich tu chceme všetkých ponechať, alebo vytvoriť nejakú repatriačnú politiku. A k tomu by sme tiež mali mať nejaký dokument k tejto politike. A potom zamyslíme sa, ako zaobchádzať s ľuďmi, ktorí prídu sem a eh, a eh, dopustia sa nejakých eh, činov, trestných činov, tak čo s nimi? Chceme, chceme si ich tu ponechať, alebo chceme ich vrátiť do krajiny pôvodu? Chceme, aby si tu odpíkali trest, alebo ich chceme vrátiť do krajiny pôvodu. Čiže to sú E, veci, nad ktorými sa musíme e, zamýšľať. V dokumente sa môže riešiť iba časť tejto migračnej problematiky. Pred pár dňami sme aj u nás videli napríklad, ako prichádzajú autobusy s e, utečencami. Niekde v centrálnej časti krajiny sú títo ľudia vyložení a vystúpia a potom už nevieme, čo sa s nimi ďalej deje. Alebo v jednom v jednej obci môjho regiónu nedávno sa stalo, že prišli osoby, o ktorých sme ani nevedeli, kto to bol, nevedeli sme, či to boli utečenci alebo nie. Boli ubytovaní v domoch, i keď Taliani na mieste, e, ktorí tam žijú, majú takisto problémy. Niektorí nemajú kde bývať, nemajú pracovné miesta, no a potom miestne obyvateľstvo samozrejme protestuje Solidarita je dobrá. Solidarita, keď sa ale platí z peňazí iných, tak to nie je skutočná solidarita. Keď e, chceme hovoriť o solidarite, musíme v prvom rade my poskytovať e, tú solidaritu, e, nie len osoby, ktoré už teraz majú veľké problémy. Ďakujem pekne. Teraz pani Winberg, nech sa páči. Okay, I'm going to now Okay. Eh, Tackar ordförande. Just, just one second, Mrs. Prepačte ešte, pani Wimberg. Ukončím už zoznam rečníkov, lebo potom máme bod, ktorý sa týka EASO. Takže pevne verím, že súhlasíte s týmto postupom. Tak so mycket. Eh, Ďakujem pekne. Chcela by som povedať podobne ako Helga Stevens, že vôbec nie je jednoduché takto pristupovať k pracovnému dokumentu, ktorý sme nemali možnosť ani prečítať. Cecilia Wikström možno číta myšlienky, ale my jednoducho to žiaľ nemôžeme, takže neviem presne, čo bolo v tom dokumente. Pokiaľ ide o tie ústne informácie, ktoré sme si vypočuli, na to by som mohla zareagovať. Častokrát sa hovorilo o tom, že je dôležité nájsť bezpečné a zákonné cesty. Viacekrát sme sa pýtali, akým spôsobom máme riešiť túto vec. Totiž e, ide o to, či by sme mali otvoriť konzulát napríklad v Libanone, kde som sa zúčastnil na návšteve, kde je množstvo utečencov. Všetci mali dostať e, napríklad e, povolenie na e, trvalý pobyt vo Švédsku. Ako by sa to dalo riešiť? Preto koľko ľudí môže mať právo na azyl a dostať sa do Európskej únie? Neexistujú žiadne hranice, takže bolo by dobré, keby ste nám zodpovedali, ako to máme určiť, stanoviť, ako riešiť potom aj zdravotnícke otázky, koho sa to bude týkať, ale nie sú tu žiadne hranice pre počet osôb, ktoré majú prijať. No a potom sa hovorí samozrejme o integrácii, hovorí sa o tom, že sa majú vymieňať najlepšie postupy. Pokiaľ ide o Švédsko, Švédsko je výborným príkladom toho, že vôbec sa nevydarila integrácia, to sú tam veľké problémy a v zásade tá integrácia nie je vôbec fungujúca. Investovali sme to strašne veľa peňazí a veľmi to nefunguje. Potom tu máme čoraz viac problémov, jednoducho podpalujú ľudia školy, podpalujú autá. Švédsko prevzalo veľkú zodpovednosť, pokiaľ ide o utečencov a jednoducho nepodarilo sa to zvládnuť. To znamená, že Švédsko nie je vôbec pozitívnym príkladom tejto súvislosti. No a potom, keď sa hovorí o tom, akým spôsobom je možné poslať utečencov trebárs do Grécka, keď tam je nezamestnosť mladých ľudí 50%, prečo ľudia tam nemajú e, žiadnu prácu, jednoducho nebude to fungovať, musím sa na to pozerať z lebeho hľadiska. Solidarita sa týka toho, aby sme pomohli ľuďom aj tam mieste, kde bývajú, aj dôležité nájsť, samozrejme aj určité zákonné cesty do Európskej únie. My sme chceli odporúčať členským štátom, aby prevzali svoju zodpovednosť, pokiaľ ide kvóty pre utečencov. Ďakujem. Okay, uh, Mrs. Veržia. Ďakujem pekne, teraz pani Veržia. Oui, comme... Tak ako všetci moji kolegovia, ktorí hovorili predo mnou, a ja musím povedať, neprečítala som si dokument, dostala som ho len teraz, takže mám len všeobecné pripomienky. Ale jedna vec mi vadí v tom, ako riešime tento e, spis. Hovorí sa o holistickom e, prístupe, ale nemáme veci umiestnené priestore a čase. E, toto azylové právo, utečenecké práva musíme vidieť v svetovom kontexte a e, vidím, že, že v týchto vyjadreniach sa miešali rôzne veci a ja chcem pripomenúť jednu vec. Teraz prežívame humanitárnu krízu, ktorá je svetová, celá, celosvetová a Európa nie je tou najviac postihnutou časťou sveta. My nemáme najvyšší počet utečencov. Vysoký komisár OSN pre utečencov hovorí vo svojej e, správe o tom, že teraz máme 60 miliónov utečencov a vysídlených ľudí na celom svete. No a my tu hovoríme o niekoľko desiatich tisícoch e, ľudí, ktorí prichádzajú cez Stredozemné more. Sú to veľké čísla, ale vo svetovom kontexte to vôbec nie sú veľké čísla. A ja pripomínam, že e, keď porovnáme európske HDP s ostatnými, my sme jedna z najbohatších častí sveta. A teraz teda e, je treba prijať nejaké politické rozhodnutia a začať medzinárodne rešpektovať azylové právo. Dnes pracujeme v podstate na tejto otázke na tom azile, ale my to musíme si teraz zasadiť do toho svetového kontextu, aj do toho časového kontextu, pretože aj v minulosti sme zažívali oveľa väčšie humanitárne krízy ako túto. Hovoríme stále o tých migračných tokoch, ale pozrime sa, čo sa deje v južných e, štátoch, na Blízkom východe, akú situáciu pre, prežívajú tieto štáty na Blízkom východe, ktoré sú už teraz v ťažkostiach. Takže keď chceme hovoriť o solidarite, tak v prvom rade sa musíme pozrieť na tú globálnu celkovú situáciu, lebo potom naozaj sme príliš eurocentristickí. Ďakujem pekne, teraz pán Gierek. Dziękuję bardzo. Ja y, popieram. Ďakujem pekne za slovo. Ja podporujem to, o čom hovorili Helga Lorenzo a niektorí ďalší. Bolo to dobre pripravené, ďakujem pekne za odvedenú prácu. V každom prípade by sa vlastne malo o tomto diskutovať a vlastne samotné sme mali výsledkom našej diskusie. Takže taký to mal byť postup. To znamená, že tieto dokumenty sme mali dostať skôr, aby sme mali potrebný čas na to, aby sme sa mohli zahlbiť do tejto problematiky aby tá diskusia mohla e, byť vedená na vyššej úrovni. O tom hovorili viacerí. Mám tu zo pár komentárov, to ide o to, že musíme rozlišovať medzi utečencami a utečencami, e, pokiaľ ide o teda ekonomickú migráciu. Utečenci si zaslúžia azyl, to je vec, na ktorej musíme popracovať. E, je dôležité mať k dispozícii utečenecké tábory, riešiť otázky relokácie a potom ide aj o to, ako im zabezpečiť prístup do Európy, ale musíme si uvedomiť, že utečenci pre všetkým hľadajú asi najbezpečnejšie miesto blízkosti svojej krajiny. Nechcú ísť niekoľko tisíc kilometrov od svojej krajiny nejakej inej krajiny, kde je bezpečne. No a po druhé, ide o to, že pokiaľ ide o môj pozmeňujúci návrh v správe pani Keller, som uvedol, že ide o prioritu, ale Chcel by som pripomenúť, že pokiaľ ide o ochranu detí, tam ide samozrejme o to, ako vlastne nájsť, nájsť ich e, rodičov, matku a otca. Pokiaľ ide o moslimské krajiny, niekedy je tam aj zákonná poligamia v ktorých štátoch. No a ide o to, čo by znamenalo zjednotenie rodín v tejto súvislosti. Ochrana detí to je všeobecné pravidlo, ktorým sa musíme riadiť, ale zároveň nesmieme zabúdať na to, že pokiaľ ide o rodinné otázky, častokrát tu ide vlastne o určité štruktúry klanového charakteru, častokrát aj ide o poligamiu. A to sa, tým sa musia zapodievať štáty, kam prichádzajú utečenci. Musíme to dopredu vedieť a to samozrejme objasniť. No a potom ďalšia vec, pred 12 rokmi po oranžovej revolúcii na Ukrajine sme hovorili o absorpčnej kapacite Európy. Hovorilo sa vtedy, ako absorbovať nás do Európskej únie. Tu hovoríme o absorpčnej kapacite, pokiaľ ide o migráciu. Takže je tu určitý vývoj, pokiaľ ide o migráciu a ide o absorpčný potenciál. Jednoducho príliš veľká migrácia znamená istý tlak aj na migrantov, ktorí tu už sú a ktorí majú byť integrovaní. Potom ide aj o istý negatívny postoj k migrácii, ktorý je čoraz silnejší a to môže byť aj výsledkom našich politík a toho, ako sa snažíme tlačiť na členské štáty, aby rozmiestňovali utečencov do jednotlivých štátov. To potom vedie k sociálnym problémom ktoré by sme tu nemali, ak by náš prístup bol pragmatickejší, pokiaľ ide o riešenie tejto záležitosti. To znamená, že musíme toto všetko zohľadniť, ak chceme skutočne riešiť tieto problémy. Bo sú to závažné záležitosti a jednoducho takto musíme postupovať v rámci analýzy tohoto problému. Nech sa páči teraz Maria. Uh, I have to say that I'm... Ďakujem pekne. Ja musím povedať, že mne sa podarilo prečítať tú správu rýchlo a musím skonštatovať, že je to veľmi prospešné, dobre vypracované. Chcem sa poďakovať celému týmu. Myslím si, že tá týmová práca bola úspešná. To je v zásade úvod diskusie, nie koniec. To znamená, že počas leta budeme mať čas sa nad tým zamyslieť. To, čo som chcela skonštatovať, že čo mi chýba v tejto diskusii a čo mi chýba aj v samotnej správe, je tá druhá strana veci, o ktorej sa hovorí pokiaľ ide o to, ako zabezpečiť solidaritu v jednotlivých štátoch. Solidarita to nie je, tak povedať, štátna záležitosť. Týka sa to samotných ľudí, obyvateľov. Včera sme hovorili o otázke radikalizácie a pokiaľ ide o tieto otázky migrácie a radikalizácie, sú vzájomne prepojené. A myslím si, že tu nejde problém integrácie, tu ide o šírenie povedomia, Ide o to, ako vytvoriť prepojenia, zabezpečiť školenia aj osobám medzi žiadateľmi o azyl, ktorí prípadne už dostali azyl, aby našli určitých ľudí v svojej komunite, aby fungovali ako styčné osoby. Takže ide tu o takéto všeobecné otázky, totižto to, čo vidíme v médiách, šírenie negatívneho imidžu a niekedy mi to pripomína až takú sociálnu pornografiu, pokiaľ tieto médiá. No a najhoršie príklady pochádza zo Švedska. To, čo sme si to vypočuli, ja poznám v celku dobre Švédsko a povedala by som, že Švédsko ako spoločnosť nezlyhala, je tam možno, možno zavalená, ale nezlyhala. No a potom ide samozrejme o solidaritu na regionálnej úrovni. Keď si zoberieme náš, náš región po Baltie, Švédsko bolo veľmi otvorné, potom je tam Dánsko, ktoré má opt-out, potom je Fínsko, ktoré je tak povediac niekde v strede a potom je tam Baltie, štáty Po Baltia, kde je to úplne na nízkej úrovni. Takže ide tam aj otázku regionálnej solidarity medzi jednotlivými štátmi, aby sa mohlo zdieľať mohla zdieľať tá záťaž. Tu nie je len o nejaké politické rozhodnutie, ale ide to vlastne aj o vytvorenie nejakých sietí, zoskupení, takže tu je dôležitá spolupráca, solidarita medzi mestami a obcami, pokiaľ počujeme o Taliansku a talianských mestách, problémoch, keď sa tak predstavím v našich krajinách, ide o to, že ako nájsť iné obce v Taliansku a Grécku vytvoriť priame kontakty, aby mohlo byť väčšie zapojenie do solidarity prostredníctvom bruselskej rozhodnutí. Takže ide o to, že musíme túto solidaritu skúmať na viacerých úrovniach, zapojiť do našich aktivít. Ďakujem. Thank you, Barry. Um, okay, um, the final two speakers, uh, Mrs. Uh, Thomas. No na záver, ešte máme dvoch rečníkov. Nech sa páči, pani Tomašič, poprosím vás o stručnosť. Budem veľmi stručne reagovať, ďakujem pekne. Predtým, ako som vlastne sa dala na politiku, pôsobila som v orgánov činných trestnom konaní. Hľadali sme vždy tam riešenia a myslím si, že je dôležité konať efektívne a rýchlo. Samozrejme vieme, že sú isté problémy, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu. Sú tam v zásade dve kategórie imigrantov, politický a ekonomický. A mali by sme zabezpečiť to, aby sme spolupracovali s každou skupinou, tak ako by to malo byť. Pokiaľ ide o politických imigrantov, oni musia opustiť svoje krajiny, lebo im ide o život, musíme to zabezpečiť okamžite. Pokiaľ ide o ekonomických imigrantov, tam to tak nie je tam môžeme samozrejme sa snažiť im pomôcť pod našich možností a samotné štáty mali rozhodnúť, eh, akých ľudí potrebujú kde. Napríklad pozrieme sa, čo robí Kanada. Ak sa snažíte imigrovať do Kanady, tam sú stanovené určité oblasti. Chcete pracovať napríklad v oblasti ropovodov, tak áno, vám povedia, kam máte ísť. Takto sme mali postúpať. Mnohé štáty v Európe jednoducho majú určité prázdne oblasti. Napríklad ja som z Chorvátska, Máme v regióne Líka voľné priestory, takže mm, mm, prečo tam neprijať nejakých e, migrantov, ktorí tam môžu pestovať plodiny a chovať mm, dobytok. Takže takto by sa dalo postupovať, ak je záujem o takéto činnosti. To znamená, že sú tu určité možnosti, môže pomáhať ľuďom, musíme akorát spolupracovať na úrovni každého štátu, musíme posúdiť, aké sú naše možnosti, čo môžeme ponúknuť Nemôžeme vychádzať z toho, že tí e, migranti, ktorí prichádzajú, môžu, sú schopní častokrát a potom sú niekde zavretí, nemajú prácu, je to zložitá situácia. My potom povieme, že prijali sme migrantov, ukázalo sa, že sú to zločinci, takže musíme poskytnúť, poskytnúť možnosť na život. A jednoducho sme dobrí v deklaráciách, to isté, ale mali by sme zlepšiť samotnú prácu. Final speaker. Yes. Posledný rečník. I will speak in Finnish. Ďakujem pekne, prejdem do Finčiny. Ďakujem pekne za slovo. Pokiaľ ide o čísla, o ktorých hovoríme, ešte sa zhodneme, že nie sú asi realistické. Totiž ide o to, že ide tu množstvo migrantov, desiatky tisíc migrantov, neviem, či by sa podarilo ich nejako rozmiestniť, potom sú tu aj migranti, ktorí sa týkajú kvóty. Môžu tam byť stovky tisíc a milióny, ktorí by chceli prísť predovšetkým z Afriky. Takže vystáva tu otázka, či tento mechanizmus je niečím, čo vlastne pribrzdí migračné toky. Musíme sa zamýšľať nad určitými nedostatkami a medzerami, pokiaľ ide o výšku príjmov a sociálne systémy, Jednoducho situácia sa nezlepší, skôr zhorší pod tlakom migrácie. No a sú tam ľudia, ktorí pochádzajú z nekrízových oblastí v Afrike. To znamená, že ja si nemyslím, že toto je udržateľný alebo zodpovedný prístup, pokiaľ ide otázky migrácie. To znamená, že pokiaľ ide o migračné politiky, absolútne sme zlyhali a uvidíme, že budú tu ďalšie tlaky a migračné tlaky, situácia sa bude ďalej zhoršovať. To znamená, že ide tu o určité negatívne vplyvy, ktoré súvisia s migráciou, týka sa to ekonomických, sociálnych aspektov. Hovoríme o integrácii, ale vlastne ak nevieme, ako budeme pristúpať tým migrantom, tak e, vlastne zvýšiť imigráciu, to nie je zodpovedná politika, nie je to zodpovedné po k nám ani k samotným migrantom. No a pokiaľ ide o zlyhané politiky integrácie, to iste neulahčí situáciu. Ďakujem. Thank you very much. Um... Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, takže ukončíme túto časť našej rozpravy. A pokiaľ ide to, čo máme naplánované 11.30 12.30 a potom aj neskôr po obede, to všetko bude spadať do rámca strategickej správy o migrácie, takže máme tu ďalšie témy na programe. Ďakujem pekne za túto rozpravu, ktorú sme viedli dnes do obeda. Ďakujem pekne aj za pracovné dokumenty. Ďakujem pekne kolegyňam, kolegom, ktorí sa zúčastnili v rámci tejto výmeny názorov. No a teraz môžeme postúpiť ďalej. A dostávame sa k bodu 15. Prezentácia výročnej správy. Je tu doktor Viser s nami colleagues, um, we have the presentation of the annual report and... Kolegyne, kolegovia, takže budeme sa zaoberať výročnou správou, pokiaľ ide o situáciu v oblasti azylu. Za rok 2014 je to výkonný riaditeľ EASO, doktor Robert Visser. A toto je veľmi dôležitá informácia, veľmi dôležitý bod v rámci našej strategickej správy, ktorá sa týka migrácie. Tu ide o to, čo sa týka EASO, je tu aj Jean Lambert, ktorá sa zapodievala touto témou, bola aj v rámci trialógov. Takže nech sa páči, máte slovo. Trošku sme sa omeškali. Nech sa páči. Iste budeme mať cennú diskusiu. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda, poslankyne, poslanci. Je mi cťou, že som mohol prísť do tejto miestnosti a že som vlastne už mohol počúvať prechádzať diskusiu a musím povedať, že skutočne ma to nadchlo, akým spôsobom tu prebiehala diskusia. Pokiaľ ide o výročnú správu EASO, to je len taký skromný príspevok k tejto diskusii, ako istý referenčný dokument, ktorý sa týka toho, aká je situácia v oblasti azylu v EÚ. Chcel by som to stručne uviesť, nebudem hovoriť nejako veľmi dlho, keďže máme istý obmedzený čas. Pokiaľ je túto výročnú správu, pokiaľ ide o situáciu akademickej obci a mediálnej oblasti vo svete, to je tiež istý referenčný dokument aj v Európe a mimo. Je to istá výročná správa o azile a myslím si, že to je veľmi pozitívny krok. Sú tu isté zlepšenia, porovnaní s predchádzajúcim rokom. A síce vlastne teraz sme tam zapracovali osobitnú kapitolu o Dubline. Vieme, že Dublin čoraz viac je centrom zamerania. Bude tam revízia budúci rok, takže chceme prispieť k novému pohľadu na Dublin. My sme rozšírili potom aj tie kapitoly, ktoré sa týkajú príjmania, s tým prepojenými, s tým prepojenými otázkami potom je tam kapitola, ktorá sa týka porovnateľnosti, teda to, o čom my hovoríme, čo je porovnateľné, to, je tu množstvo diskusí o tom, akým spôsobom porovnávať, ako sa pozrieme členské štáty a aká je ich relatívna časť na celej azylovej situácii. No a potom ide o to, čo môžeme porovnávať a čo nemôžeme porovnávať. Potom ide aj o príspevky, ktoré pevne verím, že budú celkovo prospešné, takže o čom hovoríme, keď sa pozeráme na minulý rok viac ako 660 tisíc žiadateľov, najvyšší počet, aký sme vlastne zažili od začiatku zbierania informácií Eurostatom v roku 2008. Keď sa pozriem na aktuálne čísla až do predchádzajúceho mesiaca, tak je tu vlastne 350 tisíc už v tomto roku. Je to teda náraz, ktorý sa ktorý je, je 60% porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Nie je to prekvapujúce, keď sa pozrieme okolo seba na svete. Nesúvisí to s tým, čo sa deje v Európe, ale práve okolo Európy. Je tam rastúci nárast miest, kde nie je bezpečný život. Sýria, Eritrea, nedávno aj Afganistan. Takže je tam som aj ďalšie oblasti ako roh Afriky a odtiaľ pochádzajú tie toky. Zároveň je to zaujímavá zmena, ktorá sa týka dynamiky. Pokiaľ ide o Nemecko, tradične bolo vlastne číslom 1 na prvom mieste v zozname, no ale potom nastali zmeny. Minulý rok Švédsko bol na druhom mieste, veľmi jasne, Taliansko na treťom, teraz na druhom mieste je Maďarsko a na treťom mieste je Rakúsko. To znamená, že nie je to vôbec stabilná situácia, Netýka sa ten rovnako všetkých. There two, two places more where I would like ešte by som chcel upriamiť vašu pozornosť na dve oblasti. Ide o Ukrajinu. Myslím si, že tam sa nemusím nejako zahlbiť do detajlov, pokiaľ ide o e, význam Ukrajiny z hľadiska tej správy a ide o to vlastne, že to všetko zažívame v rámci každodenných udalostí na východ od nás. Druhá vec sa týka Západného Balkánu tam vlastne my sme od začiatku zriadenia agentúry považili túto oblasť za osobitnú, je to veľmi dôležitá oblasť, tam ide o štáty Západného Balkánu a vlastne na prvom mieste teraz Sýria a potom sa to je Západný Balkán, to je veľmi dôležité, pokiaľ ide o zloženie Západného Balkánu, je tam veľký rozdiel porovnaní s ostatnými krajinami pôvodu. Západný Balkán má mieru uznania, ktorá v minulosti sa znížila, dňa na minulosti znížila 2%, a pokiaľ je Syričanov, tamto, to miera uznania je takmer 100%. Takže vidíme, že to sú veľmi rozdielne oblasti, regióny. Ďalší bod sa týka toho, že pokiaľ ide o azyl a nelegálnu migráciu, to nie je len vec, ktorá sa týka iba Stredozemného mora. V tlači niekedy máte ten dojem, že to tak je. Keď si pozriete čísla, tak je to zhruba jedna tretina celkového počtu. Viac ako tretina je z východu, teda tak západný Balkán, ako aj ostatné oblasti. No a potom veľmi vysoké počty, zatiaľ nebolo možné to presne vyjadriť, keďže nemáme presný vízový systém. Tu ide o legálnu migráciu. Mnohí ľudia, ktorí sa ktorí požiadali o tie víza, sú tu už istú dobu z nejakého dôvodu, väčšinou z zákonných dôvodov a rozhodli sa teda buď na základe situácie krajiny, krajiny, v krajine pôvodu, napríklad sa týka Ukrajinčanov, alebo z iných dôvodov požiadať o azyl. Takže to sa netýka len východu, ale sú tu aj takéto možnosti. Pokiaľ ide o vplyvy týchto vysokých počtov, momentálne tu máme asi 500 tisíc takýchto otvorných prípadov, hľadiska zdrojov to je skutočne veľmi zásadná záležitosť. No a ako EASA pristupuje k tejto veci? Jednoducho máme operačnú podporu už od začiatku, pôsobíme v Grécku, na Cypre, spolupracujeme s Maďarskom, lebo skutočne tam zažívajú veľmi vážne problémy. Pôsobíme ale aj v Taliansku a ešte stále aj v Bulharsku. Pokiaľ ide o Taliansko, momentálne máme regionálnu Task Force EU v Katánii, máme tam už prvých úradníkov a spolu s talianskou stranou pracujeme na spoločnom procese, ktorý sa volá Hotspot v Taliansku a pokiaľ ide o Grécko, tak tam rokujeme o identickom prístupe. Na to, aby sme podporili rovnaké zaobchádzanie k týmto azylovým prípadom, Sústredujeme sa na to, ako, aby sme vypracovali správy o krajinách pôvodu. Máme už tri o Afganistane, Somálsku, Eritreji, Čečensku, Západnom Balkáne a pripravujeme Pakistane a potom máme ďalšie, ktoré pripravujeme. Aktualizujeme tento celkový kontext a na to sme zriadili systém vyhodnocovania rizik, na základe ktorého dostávame mesačne, štvrťročne a ad hoc, formou ad hoc informácie a rozšírime to dokonca, teda od budúceho mesiaca, aj pokiaľ ide o údaje týkajúce sa Dublinu a ako to funguje v praxi, pretože to je vlastne otázka, kde momentálne ešte stále nemáme presné čísla. Prispievame aj k bodu proti pašovaniu, k boju proti pašovaniu. skoro začneme projekt, o fenoméne sekundárnych pohybov. Vieme, že ľudia prekročia hranice, ich veda vo veľkom množstve a vieme, že v istej chvíli sa dostanú do iných častí Európy a čo sa stane teda medzi tým, poznáme niektoré príbehy, ale nepoznáme teda žiadne konkrétne systematické informácie. Pokiaľ ide o Nemecko a Švedsko, tie budú participovať tieto krajiny na tomto projekte a chceme lepšie pochopiť práve tento fenomén. Je dôležité najprv mať znalosti, poznatky, predtým, než sa začne niečo efektívne konať. Na to, aby sme mohli toto dosiahnuť, musíme byť vybavení a mm, som presvedčený, že e, rada budúci pondelok sa rozhodne o relokácii 40 tisíc ľudí. Ďalším krokom bude, aby naša agentúra urobila svoju prácu. 40 ľudí v dvoch rokoch, to je 20 tisíc za jeden rok. Viete si spočítať, koľko to je za týždeň. Je to oveľa viac, než to dokáže náš súčasný personál zvládnuť. Pár informácií istotne zriadíme, ale potrebujeme aj e, patričné vybavenie. Ja som presvedčený, že EASO bude pokračovať v prinášaní tej pridanej hodnoty, ktoré, ktoré sme prinášali do posiaľ. To teda je pre mňa ten hlavný cieľ. Iba tam, kde je pridaná hodnota, tak na to sa sústredíme. Tam, kde to robia druhý lepšie, tak nech to robia oni. Vážený pán predseda, jedna osobná poznámka nakoniec. Bohužiaľ, môj 5-ročný mandát sa končí v druhej polovici tohto roku a to sa aké sú pravidlá, na tom sa nedá nič zmeniť, to znamená, že možno je to pravdepodobne posledný krát, čo som medzi vami a chcel by som využiť príležitosť sa skutočne poďakovať za vašu prácu. Európsky parlament, výbor LIBE a viacerí z vás individuálne boli veľkou podporou a iba vďaka tejto vašej podpore EASO sa stalo tým, čím je. Som presvedčený, že je tu dobrý a fungujúci princíp organizácie a spolupráce je tu jednoducho niečo, na čo som pyšný a môžem ísť do ďalšej práce, ponechať vás tu, ale istotne budeme naďalej sledovať, čo sa tu deje. Ďakujeme veľmi pekne, Robert, za vaše, za vaše slova. Spomenuli sme Jean Lamberta. Viacerí z nás tam boli pozrieť sa na to, ako pracujete, takže my vieme, že ako to tam funguje, ako fungujú vaše úrady. Chcel som sa poďakovať ja sám na záver, ale nakoľko ste vy predostreli tento aspekt, tak to spomenieme teraz. A pokiaľ ide o správu, ktorú ste predokovali, sú tu dve veci, ktoré ste vlastne už pred rokom avizovali, pokiaľ ide o situáciu ohľadne azylu, ale takisto tu je otázka že čo robí tento podporný úrad pre azyl. To je pre nás veľmi zaujímavé, pretože v parlamente výbor LIBE sa zaujíma práve o to, ako to funguje, čo robíte. Takže požiadam teraz kolegov, kolegyne, aby sa sústredili na tie dve veci, hlavne pokiaľ ide o ten podporný úrad a takisto aj, ak chcú sa vyjadriť k situácii ohľadne azylu, tak ako ste to vy načetli. Takže teraz požiadam kolegov, Mám tu dlhý zoznam rečníkov, takže budeme eh, postupovať tak, ako ste sa prihlásili. Také bude poradie, poprosím vás o stručnosť, pár minút max, maximálne, takže Áno, naznačujte ďalej, hláste sa ďalej, pán, pán Hale Halu ako prvý a potom budú pokračovať ďalší. Takže kolegovia, Dve minúty poprosím, pretože máme dlhý zoznam prihlásených. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán Vyser. Počet ľudí, ktorí prichádza do Európskej únie prostredníctvom Grécka sa navýšil dramaticky tento rok a ide tu o to, že sú tu externé faktory, alebo Grécko prijalo nový prístup k tejto neregulárnej migrácii z Turecka. Vieme, že vláda Syrizy hrozila že vpustí veľké množstvo imigrantov cez Grécko, aby sa dostali do zvyšku šengenského priestoru. Ďakujem pekne za stručnosť. Sylvie Guillaume. Len stručne chcem sa poďakovať za prácu, ktorú realizuje podporný azylový úrad – v tejto diskusii by sme mohli hovoriť o obrovskom množstve tém, napríklad podmienky príjmania. Ja sa obávam, že tieto podmienky sú veľmi e, zlé v mnohých štátoch. Môžeme hovoriť takisto aj o reštrukturácii alebo o zmenách azylového systému v niektorých štátoch v niektorých štátoch to funguje veľmi dobre, v niektorých o horšie. Ale mám dve stručné otázky. Poprvé, viac ako 24 tisíc e, maloletých bez prievodu žiadali medzinárodnú ochranu minulý rok. E, pre týchto maloletých bez prievodu ste vyvinuli rôzne špecifické služby a o tom by som chcela viac vedieť. A druhá otázka závery rady 25. a 26. júna, ktoré sa týkajú um, úlohy EASO a toho, čo má robiť v téme bezpečných štátov pôvodu. Máme aj určité veci v smernici o postupoch. Hovorí sa tam o týchto štátoch pôvodu, ktoré sú uh, bezpečné. Ako EASO k tomu bude pristupovať? Ďakujem pekne. Ďalší je Cecília Wikström. Nech sa páči, Cecília. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán doktor Vyser, že ste medzi, medzi nami. Ďakujeme za správu, za vašu prezentáciu. Vždy je to zaujímavé vypočuť si vás. Aplikanti z východného Balkánu do západného Balkánu sú stále veľkým čo do počtu prezentní a bohužiaľ to, to uznanie je na úrovni nula, takže chcela by som počuť ešte raz, aby ste nám vysvetlili, prečo si myslíte, že stále teda prichádzajú v takýchto vysokých počtoch napriek skutočnosti, že nikto nedostáva teda azyl. Je to možno preto, ako si myslím ja, že naše súčasné pravidlá ohľadne pracovnej migrácie sú dosť byrokratické a v tom prípade, čo by sme s tým mali urobiť. A po druhé otázka týkajúca sa potenciálnych inovatívnych spôsobov, ako vytvoriť jedno rozhodovací proces v rámci reakcií na túto migráciu. Už ste to trochu rozpracovali v rámci správy, ale chcela by som počuť možno viac osobný váš názor, ako by sa dalo v tejto situácii pohnúť dopredu. A posledná otázka, pokiaľ ide o ten mechanizmus včasného varovania, ktorý je zahrnutý do dublinského nariadenia s možnosťou, aby členské štáty mohli monitorovať. Ako vidíte, že to postupuje, máte dostatočné zdroje na to, aby ste sa s týmito úlohami vysporiadali? A úplne posledná otázka, ďakujem pekne, pán Viser, za 5-ročnú vynikajúcu prácu. Ďakujem vám všet- veľmi pekne a želám vám všetko dobré do vašho budúceho života. Ďakujem pekne kolegovia za stručnosť. Cecilky Kienge, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja budem stručná. Najprv ďakujem pánovi Viserovi za prácu, ktorú vykonal, za jeho súčasnú prednášku, ktorú sme tu počuli a za to sa chcem poďakovať. Boli ste aj v našom rozhovore zaangažovaní, ktorý tu bol predtým. Hovorili sme, že úloha ja sa má posilniť. Máme tu správu z vlastnej iniciatívy, ale ide tu o to, že treba zlepšiť zdroj, ale aj úloha EASA má byť posilnená predovšetkým pri tých ehm, najproblematickejších ehm, bodoch. V súčasnosti teda nemáte veľké množstvo personálu a čo môžete teda celkom konkrétne poskytnúť? Ako môžete tieto problematické body podporiť? Ako môžeme my pomôcť vám pri posilnení vašej práce? Ďakujem, Jean Lambert. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem takisto poďakovať pánovi doktorovi za jeho prácu v rámci agentúry. Ak zoberieme do úvahy, že predtým, než sa agentúra zriadila, boli tu viacerí ľudia, ktorí boli skeptickí ohľadne pridanej hodnote. Táto sa medzičasom za 5 rokov absolútne preukázala. Ja takisto mám otázku, ktorá súvisí so zdrojmi. Pokiaľ ide o tú jednu z tých vecí, ktorá sa mala udiať v agentúre, nejde tu iba o vašich vlastných zamestnancov, ale ide tu aj o zdroje, ktoré môžete získať členských štátov, pokiaľ ide o expertov, pokiaľ ide o spracovanie údajov, interpretáciu údajov. A chcela som sa spýtať teda, či členské štáty skutočne v plnej miere zohrávajú svoju úlohu v tomto kontexte, pokiaľ ide o takú internú solidaritu v rámci EASO. A takisto aj, že či expertízy a záujem z toho poradného fóra sa využívajú. A po druhé, pokiaľ ide o informácie o krajine pôvodu, to takisto niečo, na čo ste sa odvolali, ako teda naše členské štáty využívajú tieto informácie a či navyšujú požiadavky ohľadne tejto agentúry, pokiaľ ide o expertnú pož- expertné poradenstvo. Dá sa to zlepšiť? Ďakujem. Ďakujem, Jean. A ja sa spýtam otázku. Na základe toho, že sa spýtala Jean, ako vidíte rozpočtové potreby pre EASO v blízkej budúcnosti? To je moja otázka na základe toho, čo sa Jean spýtala. A ďalší prihlásený je pani Veržia. Nech sa páči, Marie Kristín. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa takisto poďakovať. Výročná správa je veľmi cenný nástroj aj na to, aby sme odhalili niektoré zavádzajúce informácie. A dôležité je, a že si môžeme pozrieť takisto rozdiely, aby sme mohli porovnať jednotlivé štáty EÚ, aby sme si mohli porovnať, aké sú pomery medzi počtami žiadateľov a počtami e, ľudí, ktorí dostanú štatút. Vy ste hovorili o Maďarsku a, a Rakúsku. Sú na prvých miestach tabuľky, pokiaľ ide o počty žiadateľov o azyl, ale nie sú na prvých miestach, pokiaľ ide o počty udelených azylov alebo štatútov medzinárodnej ochrany. Tento rozdiel je veľmi dôležitý. Vy ste zdôrazňovali, že veci sa menia, najmä v pomeroch osôb, ktoré prichádzajú e, z východu. Nedávno narastol počet Afgáncov, ktorí prichádzajú. To, sa, to, je, to vysvetľuje vlastne súčasná situácia. Čísla sa ale zlepšili, pokiaľ ide o percenta a absolútne čísla pretože mne sa nikdy nepáči, keď hovoríme o percentách a keď zabudáme na absolútne čísla. A takisto tu chýba aj eh, porovnanie toho, aký, eh, aké úsilie vyvíjajú jednotlivé členské štáty v pomere k počtu obyvateľov. Uvediem príklad. Napríklad Francúzsko má veľký počet žiadateľov o azyl ale e, sme krajinou, ktorá má znižujúce sa počty udelených štatútov. Aká je úloha EASO, EASO v boji proti pašerákom ľudí? E, ďalšia otázka, ktorá sa týka e, toho istého, ale sekundárnych po- pohybov. A potom ďalšia otázka, štáty pôvodu, ktoré sú bezpečné. Ehm, ako je to s Balkánom? Ako pracujete na eh, štátoch Balkánu? A ako posudzujete tie eh, štáty, ktoré sú síce bezpečné, ale majú určité skupiny obyvateľstva, ktoré sú zraniteľné, ktoré si vyžadujú ochranu. Ako toto posudzujete? Ďakujem. Ďakujem, pani Majer. Ďakujem pekne, pán predseda. Teda tie údaje za rok 2014 boli šokujúce, ale teraz keď počujem, že vlastne už teraz je to 350 tisíc v prvom pol roku roku 2015, tak je to skutočne pozoruhodné. A nerozumiem, ako môžete tak e, s váhou, dôrazom hovoriť, že európska politika v tej podobe, v akej je, jednoducho k tomu neprispela. My tu máme predsa tento silný e, faktor, ktorý tých ľudí priťahuje do Európy. Nemyslíte si, že musíme nejakú hranicu stanoviť pre žiadateľov o azyl a nelegálnych migrantov, ktorých vlastne dokážeme poňať v rámci Európskej únie. Potom ste ešte hovorili o vašom projekte, ten sekundárny pohyb migrantov. Čo tu chcete v tom urobiť? Ako to chcete kontrolovať? To, že kde sa ľudia, ako sa pohybujú, keď sa takto voľne môžu pohybovať cez otvorené hranice. Ako to vlastne chcete zabezpečiť? Ako si to mám predstaviť, takúto kontrolu tých sekundárnych pohybov? Pani Stevens, Helga. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Úplne kratučká poznámka a k dvom veciam teda tie sekundárne pohyby. To ma tiež veľmi zaujíma, že teda ako a si to predstavujete, ako si to máme predstaviť, už kolegovia to tu spomenuli, nechcem teraz to detálne spomínať, ale hovorilo sa to napríklad aj o susedstve. Prerušilo sa to močenie? Európska politika susedstva. E, by ma zaujímalo možno viac ohľadne tohto nástroja, pretože vidím, že tu treba spolupracovať s Gruzinskom, Marokom a Tuniskom a snažím sa teda získať nejaké informácie, ale zase našla som iba tento kratučký odsek, pokiaľ ide o sumár zhrnutie, ale v ďalšom dokumente sa k tomu nič nenašla. Ja si myslím, že to je dôležitý prvok, ktorým sa môžeme snažiť veľa utečencom nájsť nejaké riešenie, takže by ma tu zaujímalo viac informácií. Ďakujem. Roberta? Ďakujem pekne. Kolegovia, chcem sa poďakovať pánovi doktorovi za vaše e, vašu oddanosť tejto agentúre. Spolupracovali sme od samého začiatku a som rada, že môžem povedať, že sme boli prví, kde sme vlastne podpísali ten licenčný, licenčnú dohodu a chcem sa vám týmto poďakovať za vašu prácu E, že sme vlastne videli, kde tá agentúra začala od nuly a teraz máme to, čo máme. Ešte dva body, ktoré by som chcela spomenúť a budem veľmi stručná, pokiaľ ide o relokáciu. Spomenuli ste skutočnosť, že potrebujete navýšiť vaše zdroje a vysporiadať sa s tým, čo bude veľká výzva pre najbližší čas. Myslím, že nie je tajomstvom, keď hovoríme, že chceme mať väčšiu úlohu pre EASO, pokiaľ ide o promoc, pokiaľ ide o robenie osvety ohľadne tejto situácie v členských štátoch, aby sme tu mali jasné postupy. To je to, čo sme o tom hovorili viackrát opakovane a budem to zvoraznovať aj naďalej. Takže mohli by ste nám ponúknuť nejaký taký prehľad toho, že čo vlastne EASO urobilo v tom zmysle, aby sa zabezpečilo to, že sa vysporiada s týmito veľkými výzvami, predovšetkým v kontexte skutočnosti, že relokačný mechanizmus pravdepodobne sa stane asi stálym. A na strane 31 vašej výročnej správy. Ospravedlňte ma, ak som zle si vyložila tú tabulku, tak je tu veľký rozdiel, pokiaľ ide o to, ako členské štáty, ako poskytujú členské štáty teda ochranu sírčanom. Možno by ste nám mohli vysvetliť, že čo sa deje s tými členskými štátmi, čo sa deje s tými e, občanmi, ktorí nedostanú takéto licencie, to znamená, dostanú sa späť a sú vyhostení na základe Dublinu, alebo ako to prebieha? Ďakujem, pán Vyser. DB grilling of your career. You had your last GHA e informal last week. So this, no, no, no. Takže mondel, pondelok bude posledné stretnutie. Áno, pán doktor. Also for all the kind... Ďakujem pekne za tie milé slova z vašej strany. Urobili sme teda všetko, čo s... počuli sme teda tie informácie a Sú tu niektoré otázky, ktoré teda odzneli zo strany viacerých a možno teda začnem s tým sekundárnym pohybom. Boli tu viaceré otázky týkajúce sa práve tohto aspektu. Nevieme veľa o tomto sekundárnom pohybe, teda nie systematickým spôsobom. Máme individuálne prípady, kde vlastne, ktoré, z ktorých sme počuli, ale to sú iba izolované prípady. Jeden z dôvodov je, že nemáme teda internú, interný hraničný systém, takže my nestopujeme, nesledujeme a nevyužívame GPS. Mimochodom, ľudia, keď sa hýbu v rámci Európskej únie, tak ich nevieme vysledovať. Čo sme teda my urobili minulý rok v rámci pilotného projektu s Maltou a Talianskom, bolo využívanie informácií, o, azylovom, o azylových interviuách, o azylovom procese v širšom kontexte a týmto sme vlastne sa snažili pozrieť na ten fenomén príchodu do Európy, predovšetkým pokiaľ ide o prekročenie Stredozemného mora. A to je vlastne nezávislé od jednotlivých prípadov, je to anonymné, nie je to nejako priamo e, predstavované a spájané s konkrétnymi prípadmi, ale ide do informácie, ktoré vlastne sú systematické, pretože každý, kto sa uchádza o azyl, musí prejsť tým azylovým procesom. A tento pilotný projekt vlastne poskytol informácie, ktoré sú stále viac také solidné, ako tie, ktoré sme tu mali doposiaľ na základe tých briefingov na dobrovoľnej báze. Snažíme sa teda robiť niečo podobné v pilotnom projekte s Nemeckom a Švédskom, ktoré, kde sú krajinami takýchto sekundárnych pohybov, ale nevieme, ako presne to funguje, tým vlastne, že využívame ten istý systém. Ľudia, ktorí sa hlásia v Nemecku alebo v Švédsku, musia požiadať, a teda zodpovedať viaceré otázky. To znamená, to sú tie otázky, ktoré sú stanovené v smernici o kvalifikácii. To sú otázky, ktoré sa týkajú od toho, odkiaľ idete, kam idete, kadeľ sa chcete ďalej pohnúť. To všetko nájdete v rámci v tom EU e aký. A tým zberom týchto údajov na abstraktnej úrovni a analýzou veľkého množstva vlastne, aspoň teda dúfame, a to je aj naša skúsenosť z Malty a Talianska, z týchto projektov, tak sa možno viac dozviete o tom, ako tie mechanizmy za tým fungujú. Nepoznáme všetky príbehy Eritrejčanov, ktorí sa dostanú na, do Sicílie po 30-40 hodinách, teda sú v Miláne a potom ďalší deň sú zase na severe Európy. To sú príbehy, pravdepodobne pravdivé príbehy, ale ako to teda skutočne funguje, ako sa to organizuje, tak to nevieme. Takže toto je cieľ tohoto celého procesu. Nechceme sledovať jednotlivé individuálne prípady, ale ten fenomén ako taký. To je teda jeden z bodov, ktorý viacerí z vás spomenuli. A teraz sa vrátim k tomu zoznamu a teraz odpoviem jednotlivé otázky. Pán Hanna, Grécko zmenilo externé faktory alebo či tu je nejaký nový prí, prístup. Povedal by som, že oboje, pretože tu máme realitu, tu tá nová realita, pokiaľ ide o Sýriu a Irak, to znamená, ak máme nejaký dlhší konflikt, tak to vyprodukuje inú dynamiku. Ľudia sú z počiatku konfliktu v takom stave, že chcú zostať po svojom regióne, ale keď jednoducho takýto konflikt trvá celé roky, tak niektorí z nich si to rozmyslia inak a povedia si, že ideme iným smerom. Takže v podstate je to externé. A z časti je to aj pravdepodobne, musím teda povedať pravdepodobne, pretože nie sme priamo v teréne a situácia v Turecku, tam majú veľké množstvo a tá situácia celková tam ale predsa len je to určitá zmena a zlepšenie, pokiaľ ide o toho, ten grécky systém. Ako iste viete, ešte z roku 2011 spolu teda s greckými úradmi sme zriadili azylový systém v Grécku po e, verdikte MSS e, v Štrasburgu a to je teda dobre fungujúci systém. Mm, by som povedal, že to je ešte stále také zraniteľné v tom zmysle, že to je nové, ale produkujú sa tým kvalitatívne dobré rozhodnutia a jednoducho to plní tie štandardy oveľa viac ako predtým. Takže to je určitá kombinácia skutočností. Pani Guillaume, mne tí nesprevádzaní malolety, ako to funguje. Áno, máme špecifické u, e, ako to teda my sledujeme my to sledujeme tak, že máme špecifické moduly ohľadne sprevádzaných maloletých, tým, že spájame členské štáty a snažíme sa teda nájsť najlepšie overené postupy. Spolupráca s mladoletými je špecifická, je tu určitá miera zraniteľnosti, kde vlastne pri tých normálnych in, interviách takéto niečo nevstretnete. Takže zlepšenie z zručnosti, tréning v týchto zručnostiach, tí, ktorí pracujú práve s takýmito maloletými bez prievodu, tak to sú špecifické úlohy, s ktorými sa musíme vysporiadať. Napríklad sme vypracovali určitý manuál, určitý manuál, ktorý má stanoviť také limitné hranice možností tohto celého citi- citlivého prístupu k tejto problematike. A vlastne viacerí z vás poukázali na krajinu pôvodu, tak k tomu sa teraz vyjadrím. To je teda predmetom niečoho, čo sme mali dlhý čas na našom programe a málo ľudí sa chce k tomu vyjadriť. Myslím si, že čo sa nám podarilo vyprodukovať, a to je vlastne otázka Cecílie Wikstromovej, čo sme teda my posledných 4 roky teda urobili v oblasti Západného Balkánu, to je štúdium situácie, kde vlastne tie čísla preuznania alebo uznania týchto žiadostí stále rastie a ešte stále 4 až 5 všetkých tých aplikantov vlastne pochádza v celej Európe zo Západného Balkánu. Je to iba nedávne, kde riaditeľ UNHCR poprvýkrát verejne prehlásil, že Západný Balkán pre UNHCR už nie je azylovým regiónom, čiže aj UNHCR takéto niečo povedal verejne. Napriek tomu na Západnom Balkáne je niečo, čo nutí ľudí e, sa dať do pohybu Mm, nie je to samozrejme dokonalá životná situácia na Západnom Balkáne, možno je tam zlá ekonomická situácia, určite najmä v Kosove a Albánsku, ale e, nie sú tam motívy um, utekať. Um, nie sú tam dôvody na to, aby títo ľudia sa stali utečencami. Samozrejme, títo ľudia sa chcú dostať do Európy, lebo aj zlá práca v Európe je pre nich dobrá, ale Hm. títo ľudia chcú často zarobiť v Európe a vrátiť sa a nechcú byť uznaní, pretože štatistiky hovoria, že napríklad pre nich v Nemecku je e, miera uznávania 0%. Otázka bola, ako my chceme toto riešiť alebo ako chceme k tomuto procesu pristupovať. My chceme podporovať diskusiu o bezpečných štátoch pôvodu, chceme ukazovať príklady a odôvodnenia, chceme poukazovať na to, kde hľadať e, tieto dôvody a kde nie. My sa nechceme ale strácať v diskusii o veľkom počte štátov. Pamätám si, že pred 10-15 rokmi takáto diskusia už prebiehala a na konci sme napríklad rozhodovali o tom, že Japonsko a Nový Zéland sú bezpečné štáty pôvodu, ale toto je mrhanie energiou, toto nie je dobre vynaložená energia. Teraz nemáme možnosť nejakého spoločného zoznamu EÚ, ktorý by nebol v smernici, čiže ten proces bude mať formu nejakého udelovania spoločných odporúčaní na úrovni EÚ a v týchto odporúčaniach bude uvedené, ktoré oblasti alebo ktoré štáty by sa mali považovať za bezpečný štát alebo bezpečný región pôvodu a potom si to každý členský štát eh, pre, premietne do svojej vnútroštátnej praxe. Ale ten politický fakt, že nejaký región je považovaný za bezpečný, za bezpečnú oblasť, to je vlastne cieľom tohto nášho procesu, aby toto existovalo. Článok 33, včasné varovanie Myslím si, že centrum, analytické centrum, ktoré sme zriadili, poskytuje potrebné informácie. Našou ambíciou je ísť oveľa ďalej. Ako som už povedal, o mesiac začneme s faktami a s číslami o Dubline a chceli by sme to rozšíriť aj na oblasť príjmania, pretože to je veľká oblasť. Aj pani Guillaume um, o tom hovorila, tu, tu je potrebná ešte ďalšia diskusia. Pokiaľ členské štáty budú dodržiavať um, usmernenia a myslím, že ich do, dobre dodržiavajú, takmer na 100% každý mesiac, tak to zvládneme. Ale ak budeme žiadať, uh, ale samozrejme musíme postupne žiadať viac. Dva príklady, kde by sme mohli konať efektívne a efektívnejšie a rýchlejšie sú Ukrajina, pretože migračný tok z Ukrajiny sme očakávali, predpokladali a, a očakávame ho a musíme sa naň pripraviť. Samozrejme nezabraníme ukrajinskému konfliktu, ale musíme sa na to pripraviť a mali by sme zlepšiť e, situáciu azylu a príjmania v Maďarsku. Pokiaľ ide o hotspoty, čo je to teda hotspot? Hotspot nie je spot, ale je hot. Je to koncept spolupráce na mieste, kde prichádza veľa utečencov, kde je silný tlak. To môže byť na rôznych miestach, napríklad na Sicílii. Spolupracujeme veľmi úzko so Sicíliou v rámci hotspotu a, a Frontex bude fyzicky prítomný v prístave. My teda koordinujeme ten proces, my podporujeme Sicíliu v tom procese Myslím si, že to je dobrý formát práce. Ďalej personál. Je to e, podobné ako e, systém Frontexu. Ako agentúra máte minimum personálu, ale máte možnosť využiť expertov z členských štátov. Funguje to síce, ale je tam jedna vec, ktorú si musíme uvedomiť. Keď e, potrebujeme viac personálu, pretože niekde v Európe je problém, tak potom vidíme, že čísla e, stúpajú a potom sú aj požiadavky na nás, aj na národný personál vysoké. A my teda vidíme, že už teraz sú tí ľudia preťažení aj na národnej úrovni a táto časť systému je problematická. A pri revízii nariadenia by sme mali hovoriť aj o tomto probléme. Ja nepoznám presné riešenie, ale je to tak. Členské štáty robia svoju prácu, zohrávajú svoju úlohu, ale niekedy sú preťažení a potom my máme problém. Pokiaľ ide o relokáciu, e, chcel som naznačiť tým príkladom, že naozaj budeme zaťažení, preťažení, keď budeme musieť tých 40 tisíc zorganizovať my, ale nejako sa nám to podarí. E, dúfam, že aj s vašou pomocou. COI, či ho členské štáty viac používajú alebo nie. Áno, vidím, že členské štáty ho používajú, vidím to v judikatúre stále viac. My urobíme aj celoeurópske hodnotenie judikatúry, aby sme vedeli, ako to funguje. Vidíme už aj na národných súdoch, že v niektorých štátoch je to bežnou súčasťou judikatúry. Takže určite to funguje. A je tu potreba väčšieho využívania. No a pre COI je veľmi dôležité aj aktualizovanie. Čiže ak začneme nejakú prácu, musíme aktualizovať tieto informácie. COI je konštantný proces. Kontinuálny proces. Ďalšia otázka. Finančné potreby. Tento rok sme mali napríklad talianský eh, hotspot, grécky hotspot, grécku a taliansku relokáciu a takisto tu máme eh, mechanizmus presídľovania a všetky tieto veci, to je vlastne ďalšia dodatočná finančná záťaž pre nás. A preto oceňujeme akúkoľvek pomoc, poviem to takto skromne. Na základe uh, mojej štátnej príslušnosti viem, čo to uh, je uh, zlá ekonomická situácia. Viem, že teraz musíme musíme šetriť, takže nebudem už k tomu hovoriť. Predseda sa pýta, a ktoré, ktorí e, príslušníci ktorých štátov sú úspornejší ako vy? Alebo šetria viac ako vy? Aj to je otázka porovnateľnosti, hovorí rečník. Aj tu vlastne porovnávame neustále rôzne reality, neustále robíme komparatívnu prácu. Porovnávajme to, čo sa dá porovnať a neporovnávajme to, čo sa nedá porovnať. Mm, pretože niekedy tá, tá diskusia je unáhlená a ja by som povedal, že by sme mali byť opatrní v porovnávaní. Sekundárne pohyby, bezpečné štáty pôvodu, to sme už povedali. Je toto dôsledkom európskej politiky? Nie, myslím si, že nie. Svet má viac konfliktov ako v minulosti, oveľa viac. A úlohou politiky je riešiť to a manažovať tú externú situáciu. A e, toto je niečo, čo je vo vašich rukách. Vy rozhodujete o politike a ja potom s ňou pracujem teraz politika susedstva a extern, um, externé rozmery. Pani Stevens odišla, ale napriek tomu na to odpoviem. Ak som správne pochopil otázku, tak musím súhlasiť. My by sme sa mali sústrediť na e, štáty nášho susedstva. Mali by sme im pomáhať riešiť e, migráciu nie preto, že by sme nechceli ich migrantov, ale preto, eh, že sú na to psychologické dôvody. Ak eh, máme taký, také územie ako Európska únia a bezprostredné susedstvo, bezprostredné susedské štáty majú problémy, tak by sme mali začať zlepšovať situáciu v našom susedstve a preto pracujeme v Jordánsku, v Tunisku, v Maroku aj v Turecku. To sú hlavné štáty, okrem toho ešte Srbsko, v ktorých teraz pracujeme. Ďalej relokácie. Roberta takisto už odišla. Myslím si, že jedným z problémov, hovorí predseda, je to, že je štvrtok a všetci postupne odchádzajú, ľudia majú rezervované lety a tak ďalej to je problém a som veľmi rád všetkým, ktorí prišli. Ďakujem aj personálu, ktorý tu je. A toto je teda problém. A e, toto, e, toto vypočutie, táto prezentácia je prenášaná v priamom prenose na internete, takže máme veľké publikum. O, výborne, hovorí rečník. Koľko mám teda času ešte k dispozícii? Prosím, pokračujte, hovorí predseda. Dobre, takže relokácia, otázka relokácie je veľmi dôležitou témou. A aj vzhľadom na to, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch. Čo sme už urobili? Urobili sme dôkladné mm, vyhodnotenie malckého projektu Eurima a z tohto projektu sa naozaj môžeme veľmi poučiť. Ak sme príliš rýchli alebo príliš technickí, tak potom je tu nebezpečenstvo, že ľudia mm, v konečnom dôsledku nebudú súhlasiť alebo budú súhlasiť, ale pôjdu nakoniec do, hneď po relokácii do inej krajiny. Takže ak chceme určitý počet ľudí presunúť do iného štátu, tak je potrebné v tomto štáte robiť aj integráciu. Nemôže e, sa to zrealizovať tak, že tie relokované osoby budú presunuté do daného štátu a za pár dní alebo za krátky čas odtiaľ zasa odídu. Takže my ako agentúra sa budeme snažiť pomáhať e, v tejto relokácii. Pravdepodobne to bude povinný systém, ale my sa budeme snažiť vyhodnotiť individuálny profil osoby, ktorá má byť relokovaná a porovnáme to s profilom príjmajúceho členského štátu. Takže v prvom rade sa budeme snažiť nájsť e, rodinné zväzky širšie než len podľa Dublinu. Budeme skúmať, či teda sú E, nejaké rodinné zväzky, nejaké príbuzenské vzťahy širšie než podľa Dublinu. A keď ich nájdeme, ak ich identifikujeme, tak e, ľudí presunieme do tohto štátu. Nie je tu síce 100% e, záruka, ale je to nižšia pravdepodobnosť potom, že títo ľudia sa pohnú ďalej do ďalšej krajiny. Ďalšia vec, podmienky na trhu práce. Niektorí ľudia napríklad z Blízkeho východu, mnohí sírsky utečenci sú vysoko kvalifikovaní a vynikajúco e, by sa vedeli uplatniť na našich pracovných trhoch. Čiže ak nájdeme nejaké možnosti uplatnenia, tak aj toto bude spôsob, ako zabezpečiť, e, že to riešenie bude dlhodobé. Nebude to jednoduchá úloha, ale je to zároveň aj vzrušujúca výzva, pretože keď to bude fungovať, tak uh, to bude aj dôkaz uh, solidarity a dôkaz toho, že tu funguje solidarita. Teraz strana 31, ďalšia otázka. Rozdiely v rámci uznávania sírčanov. Dôvody sú tu rôzne. Šťastí je to preto, že zo štatistických dôvodov členské štáty identifikujú iba tú štátnu príslušnosť, ktorú osoba uvádza, e, keď je žiadateľom. Vieme, že medzi Sirčanmi sú aj iné štátne príslušnosti. Tí, ktorí sa teda vyhlasujú za Sirčanov, často e, sú tam aj Libanončania a iní. Ak tí ľudia spadajú do štatistiky Sirčanov, tak eh, tak tam eh, je menšie percento odmietnutí. Niektoré štáty majú takú politiku, že akceptujú sírčanov v skupinách, ale nedávajú im žiaden formálny štatút. To je eh, ďalšia časť, kde vidíme rozdiely. No a potom, keď sa pozrieme ešte detálnejšie, Vidíme, že sú členské štáty, ktoré udelujú štatút utečenca, to je najvyšší štatút, a sú potom štáty, ktoré poskytujú subsidiárnu ochranu a potom také, e, ktoré priznávajú humanitárnu ochranu, ale to je iba štatút na národnej, nie na európskej úrovni. Je tu formálny E, formálny rebríček, teda štátu utečenca je na vrchu, potom subsidiárna ochrana a potom existuje ešte národná politika, nejaké štatuty na národnej úrovni. A ako presne e, to zadelujú členské štáty, ako to majú rozdelené, to teraz porovnávame a dúfame, že v ďalšej výročnej správe už budeme mať lepší prehľad o tom. Čiže vidíme, ako sa to robí v praxi, ale prečo je to tak, na to musíme ešte prísť. Ďakujem, hovorí predseda. Ďakujem EASO, ďakujem všetkým zúčastneným. Toto všetko je súčasťou stratégie a e, výročná správa je takisto súčasťou tejto stratégie je dobré, že sme tu, že môžeme hovoriť o relokácii. Ďakujem veľmi pekne, želám vám veľa úspechov eh, vo vašej budúcej práci. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí tu ostali na túto rozpravu. Viem, že je štvrtok eh, a začína sa letná prestávka, ale aj tak som rád, že ste ostali na túto prezentáciu. Ďakujem, Robert. We, we move now to... Teraz pôjdeme na ďalšiu prezentáciu, ak sme pripravení. Colleagues come to um, the front. Is the... Prichádzajú tu už kolegovia na výmenu názorov o štúdii o maloletých bez prievodu v Norsku, Európska migračná sieť a potom e, Európska migračná politika. Analýza efektívnosti a osvedčené postupy, to je Policy Department e, rozpočtové záležitosti D. Chcem e, teraz privítať medzi nami pána Bernta Parusela, Švedského národného zástupcu, ktorý pracuje ako kontaktný bod pre EMN, ktorý nám poskytne všeobecný prehľad o štúdii EMN, o politikách, o postupoch a o údajoch, ktoré sa týkajú maloletých bez prievodu. A ďalej vítam pána Marka Akorintiniho, Prepačte, už som unavený. A on je vlastne na talianským národným kontaktným bodom, ktorý sa bude sústrediť na na zverejneckú starostlivosť. Každý rečník dostane maximálne 15 minút. Mm, táto diskusia je takisto prenášaná na internete. Možno by sme to mohli skrátiť. Každý rečník dostane 10 minút a potom bude nasledovať rozprava. Môžeme teda začať. Ako prvý sa vyjadri Bernd. Bernd, nech sa páči. Um... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne aj vášmu výboru za to, že ste nás dnes sem pozvali, že môžeme prezentovať štúdiu EMN, teda je to Európska migračná sieť, ktorá sa zaoberá údajmi o maloletých bez prievodu v EÚ. Mám tu istú prezentáciu a chcel by som požiadať kolegov, aby ste, ak je to možné, menili tieto stránky. Dobre, poďme ďalej, môžeme priamo pristúpiť ďalšej stránke. Takže pokiaľ ide o Európsku migračnú sieť, ide o to, že je tam sietosti sieť 27 členských štátov, výnimko Dánska sa toho zúčastňujú a zároveň aj Norsko sa zúčastňuje v tejto spolupráci. Pokiaľ ide o účel EMN, ide o to, ako poskytovať aktuálne, objektívne, spolahlivé informácie, ktoré sa týkajú migrácie a mm, vlastne preto tu sme, lebo máme úzkú spoluprácu s Európskou komisiou. Okrem toho je veľmi dobré, že môžeme prezentovať naše zistenia aj vo vzťahu k iným inštitúciám, takže vypracujeme štúdie, ktoré sa týkajú e, širokého záveru tém, poskytujem poradenstvo, ad hoc poradenstvo pre štáty, vypracovávame newsletter a e, organizujeme aj konferencie na úrovni členských štátov ako EÚ. Poďme teraz ďalej. Pokiaľ ide o čísla a charakteristiky, pokiaľ ide o maloletých bez prievodu, to je vlastne to hlavné zistenie na našej štúdie, pokiaľ ide o počet takýchto maloletých bez prievodu, je tam náraz v posledných rokoch a dosiahli sme teraz číslo 24 075 za rok 2014. Chcel by som zdôrazniť, že pokiaľ ide o preozdelenie takýchto maloletých bez prievodu v Európskej únii, je veľmi nevyvážené. Švédsko prijalo asi 29 nesprevádza e, malety bez prievodu, Nemecko 18, Taliansko 10, Rakúsko 8 a Spojené kráľovstvo 8. V niektorých krajinách malety bez prievodu nežiadajú o azyl alebo istý podiel nežiadá. To sa týka pre všetkým Talianska a Španielska, ale pre všetkým aj Nemecka napríklad. Tam je istý podiel maletých bez prievodu, ktorí nevstupujú do azylového postupu väčšina tých, ktorí žiadajú o azyl, sú chlapci, asi 86%, a väčšina je po veku 16-17 rokov. Hlavné krajiny pôvodu minulý rok boli Afganistan, Eritrea, Sýria, Somália, Somálsko a Gambia. Tu na tejto stránke si môžete vytvoriť určitú predstavu, pokiaľ je ale tých bez prievodu, pokiaľ ide o takýto žiadateľov azyl v EÚ. Vidíte, že je tu veľká nerovnováha, ako sme o tom hovorili. Švédsko prijalo skutočne veľký e, podiel. V niektorých členských štátoch lety bez prievodu nie sú nejakým veľkým fenoménom v rámci migrácie. Poďme ďalej, pokiaľ ide o e, motivácie a dôvody na migráciu. Mnohí hľadajú ochranu môžu požiadať o ochranu z podobných dôvodov ako dospelí a potom sú tam aj špecifické dôvody, ktoré sa týkajú e, detí a taktiež bude len na ich základe udelená ochrana. Je to napríklad aj o zjednotenie rodín, ak ide o rodinných príslušníkov, ktorí už sú prítomní v nejakých štátoch EÚ. Potom ide napríklad o to, ako získať, ďalšie dôvody získať prácu alebo vzdelanie EÚ a potom niektorí môžu byť vlastne obeťou obchodovania pokiaľ ide o štúdiu, ktorú sme vypracovali, zameriava sa na viaceré oblasti, kde sú určité problémy a výzvy a môžete v štúdii získať viac informácií, pokiaľ ide o e, tú našu správu, máme to také stručné zhrnutie. Vo väčšine e, prípadov nie sú legálne vstupné e, cesty do EÚ, takže využívajú nelegálne vstupy takéto osoby. Pokiaľ ide o azylové konania, príjmanie a starostlivosť. Pokiaľ ide o takéto osoby, je to komplexnejšie ako pri dospelých, majú osobitné potreby častokrát. tie bez prievodu nemajú identifikačné dokumenty, takže je dôležité posúdiť aj ich vek. Sú tam určité postupy, kde je obrovský rozdiel medzi členskými štátmi EÚ. Orgány členských štátov zároveň musia e, stanoviť e, e, právnom zástupcu alebo poručníka a pokiaľ ide výsledky azylového konania, celkovo, pokiaľ ide o malety bez prievodu, je tam vyššia miera úspešnosti ako pre dospelých žiadateľov o azyl, ale často sa tieto osoby ocitnú v prekernej situácii, napríklad dochádza iba o strpenie, ako je to v Nemecku. Častokrát potom tieto osoby zmiznú zo, zo zariadenia, kde sú príjmané prečo sa tak stáva, môže nastať tá situácia, že sa chcú vyhnúť dublinskému transferu do iného členského štátu alebo chcú sa presunúť do iného členského štátu. Ak dosiahnu 18 rokov, niekedy je to skutočne problém, lebo ak sa udelila ochrana na základe toho, že osoba bola maloletá, tak vlastne vo veku 18 sa táto ochrana končí. A potom môže byť eh, ubezpečenie odsún takejto osoby. Potom je zložitá úloha pre členské štáty a ich orgány vystupovať rodinu a musí sa to vykonať. Je tam požiadavka, aby sa to vykonalo, aby sa vyhľadali rodinní príslušníci takýchto maloletých bez prievodu. Niektoré členské štáty uplatňujú aj zadržiavanie alebo nutné návraty pre maloletých bez prievodu. Niektoré iné štáty to ale neuplatňujú. Potom pokiaľ ide o situáciu vo Švédsku, to je štát, ktorý ja za, za, zastupujem v Európskej migračnej sieti, pokiaľ ide počet takýchto osôb veľmi výrazne rástol, ako vlastne vidíte na tejto grafike. Naďalej pokračuje rast aj v tomto roku a minulý rok sa dosiahla situácia, pardon, profesor rečník, minulý týždeň sa zahájil mechanizmus. Tu ide o to, že takéto osoby sú, e, sú prerozdeľované a smerom ku všetkým obciám je to núdzové opatrenie teraz všetky obce musia prijímať maloletých bez prievodu, je to núdzová situácia, lebo je tam e, rastúci trend v tomto roku, pokiaľ ide o podiel maloletých bez prievodu, pokiaľ celkový počet žiadateľov azyl, je tam tiež výrazný nárast, je to asi štvrtina všetkých žiadateľov azyl, ktoré spadajú pod túto kategóriu. Na záver dovolte pár pripomienok, môže to byť trošku až také osobné, osobnejšie. Nejde tu len o štúdiu siete, takže rád myslím, že počet e, malých bez bezprevodov bude rásť. Je dôležité zlepšiť politiky, harmonizáciu a výmenu najlepších postupov v rámci EÚ. Potom ide o nové opatrenie, ktoré malo byť zaujímavé. Z hľadiska úvahy ide o to, ako posilniť presídlovanie v rámci Európskej únie, takže to je vlastne aj návrh v súvislosti s Európskou agendou pre migráciu. Ide o to, ako vytvoriť bezpečné miesta pre deti v rámci ich programov. Ide o deti, ktoré prišli o rodičov, takže tu ide o také strategické úvahy a strategické vykonávať presídlovanie. Posledný bod, ktorý by som chcel povedať, pokiaľ do Švédsko, malolety bez sprievodu znamená určitú záťaž pre azylový systém, ako aj sociálny systém a mnohé štáty v EÚ starnú dochádza dokonca k poklesu obyvateľstva, takže je pozitívne, keď prichádzajú títo ľudia k nám, častokrát sa uberajú na veľmi nebezpečnú cestu do Európskej únie a je tu obrovský potenciál, takže dôležité sa na to pozerať aj ako na istú investíciu do budúcnosti, lebo môžu prispieť rozvoju našich spoločností, takže nesmieme sa na nich pozerať iba ako na záťaž. Ďakujem. Thank you very much. Um, so now, now we go to... Ďakujem pekne. Teraz Marko. Presidente, buongiorno a tutti, buon giovedì. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Zdravím všetkých, ďakujem pekne za pozvanie. Budem hovoriť po taliansky. A keďže nemáme veľa času k dispozícii, chcem sa ospravedlniť vopred tlmočníkom, ako budem hovoriť z rýchlo. Hovorím sa Marko Korenty, pôsobím eh, v našej organizácii spolupracujeme s MEMN, e tu sme pracovali na talianskom prípade. Chcel by som vám predniesť výsledky štúdie. Tu ide o európsku porovnávaciu štúdiu, ktorá sa týka právnej ochrany. To sú úlohy, ktoré boli na nás prenesené. Chcel by som v tejto súvislosti povedať, že existujú určité prvky na európskej úrovni, ktoré sú všade rovnaké alebo podobné. Je o samotný postup, príjmanie, pomoc pre maloletých bez prievodu v členských štátoch. Začína sa to vlastne tým, že sa ustanoví právny zástupca, poručník a tam sú samozrejme rozdiely, pokiaľ ide o to, ako sa pristupuje k tomuto riešeniu v jednotlivých členských štátoch. Niektoré členské štáty pri maloletých, ktorí pochádzajú z zahraničia, postupujú rovnako ako pri vlastných maloletých iných štátov existujú špecifické pravidlá, ktoré sa týkajú maloletých bez prievodu a ktorí sú pod medzinárodnou ochranou. Takže pokiaľ ide o poručníka, to je vlastne také, taká štá, také určité, určitá štátna inštitúcia tejto súvislosti. Sú tu určité prvky, ktoré sú podobné v jednotlivých členských štátoch, to som spomínal. A to sa týka vlastne aj ochrany žiadateľov azylu. Jednoducho všetky členské štáty majú nejaký systém, pokiaľ ide o právnu ochranu maloletých bez prievodu, ktorí požiadali o azyl. Tu ide teda o toho poručníka, ktorý má garantovať ochranu. Zo štúdia vyplnulo, že sú tu určité rozdiely, respektíve nedostatky, pokiaľ ide vnútroštátne orgány, ktoré nesú odpovednosť za tieto osoby. Predovšetkým, pokiaľ ide o úlohu koordinácie sociálnych služieb, vlastne už to spomínal aj riaditeľ EASO, Európska únia musí zabezpečiť to, aby členské štáty prostredníctvom smernice zabezpečili ochranu maloletých a ochranu maloletých žiadateľov o azyl. Zo štúdie avšak vyplynulo, že existujú určité rozdiely, dokonca Agentúra pre základné práva v roku 2014 zverejnila zaujímavé usmernenia, ktoré by mali podporiť členské štáty, majú vyjasniť aj eh, právomoci, pokiaľ ide o stanovenie, ustanovenie poručníka. Ja by som ešte možno chcel tak z emocionálnejšieho hľadiska pristúpiť týmto otázkam. Ide o to, aby som popísal prípad, ktorý sa týka Talianska. Taliansko samozrejme veľmi pekná krajina. No a pokiaľ ide o maloletých, pokiaľ ide o naše vnútroštátne predpisy, takéto maloletí nemôžu samotne konať, ak nemajú 18 rokov, takže je tu, musí to byť ustanovený nejaký zástupca, e, súdca pre neplnoletých ustanoví potom právneho zástupcu e, takýchto maloletých osôb. Vo všeobecnosti je to tak, že pokiaľ ide o maloletých pochádzajúcich zo zahraničia, tam sa ustanoví poručník a starosta o tom rozhoduje o tom starosta obce, kde, bol, kde bola osoba prijatá. Poručník má úlohu zabezpečiť, aby maloletá osoba, ktorá bez prívodu prišla do krajiny, mohla viesť kvalitný život a v dobe, kedy rastú tieto počty, tak napríklad v Ríme je asi 3500 maloletých, ktorí vlastne sú podpo- sú pod poručníctvom e, starostu, má tam aj samozrejme pomoc sociálnych pracovníkov, takže vidíte, aká je to veľká záťaž, aké úsilie si vyžaduje tento konkrétny talianský príklad. No a tu ide o to, že musíme poukázať aj na overené postupy, napríklad čo sa stane, ak e, maloletá osoba dosiahne vek 18 rokov. Toto je veľmi dôležitý okamih, veľmi dôležitý bod v čase tam sa potom tiež rieši otázka poručníka, už to potom môže byť súkromná osoba, ktorá prevezme úlohu za starostu. Ide osoby, ktoré sú v priamom kontakte s eh, týmito mladistvými až do veku 18 rokov. No a tento fenomén súvisí s tým, ako zrástli v posledných rokoch počty prichádzajúcich maloletých bez sprievodu, No a je jasné, a konec koncov je to uvedené v štúdii, a sú to závery, ktoré bolo možné vyvodiť, že sa tu pracuje na určitých štandardoch. Je to teda úlohou starostu, pokiaľ ide o vykonávanie poručníctva nad takouto osobou, musí najlepším spôsobom e, zastávať e, záujmy takéto osoby. Ďakujem pekne za pozornosť a pozvanie. Ďakujem pekne za informácie, pokiaľ ide o ten talianský prístup k tejto oblasti. Ďakujem pekne. Skutočne sú to všetko podnetné myšlienky, pokiaľ ide o jednotlivé prezentácie. Teraz dostanem slovo Lora Todaro. Vaša prezentácia sa bude týkať skôr rozpočtových aspektov. No, v kladiem si otázku, že ak by sme teraz dali možnosť položiť otázky, neviem koľko poslancov by sme mali na záver. Takže ja by som chcel požiadať tých členov, ktorí tu máme prítomných, aby si vypočuli Lóru. A potom ste položili otázky. Áno, môžeme takto postupovať? Bol by som rád, keď sme to mali aspoň minimálnu účasť. Takže Lóra, 10 minút. Bude vám to stačiť? Nech sa páči. A potom si vypočujeme otázky. Morning, everyone. Ďakujem pekne. Dobrý deň, ja som Laura Todaro. Som konzultantka v rámci konzultačnej spoločnosti, ktorá zabera verejnými politikami. My sme vypracovali túto štúdiu v rámci rámcovej dohody, rámcovej zmluvy s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o e, veci týkajúce sa vnútra a spravodlivosti. A som rada, že vám môžem prezentovať túto štúdiu. Táto štúdia sa týka európskych prostriedkov, pokiaľ ide o migračné politiky, ide o analýzu účinnosti a najlepšie postupy do budúcnosti. Takže stručne si prejdeme o ciele, metodológiu a rozsah štúdie, potom popíšeme aj migračné a azylové politiky v EÚ. Budeme sa oberať fondami pre migráciu a ich účinnosťou, potom spomenieme jednotlivé agentúry EÚ ktoré má implementovať tieto politiky v oblasti migrácie. Potom ide o vlastne poučenie, e, ktoré sme mohli vyvodiť zo štúdie a odporúčania, ktoré sme mohli tu vlastne tak e, pre členské štáty, ako aj e, inštitúcie vyvodiť. Takže my vám chceme poskytnúť prehľad o tom, ako vlastne funguje financovanie agentúry v oblasti migrácie, my sme sa osobitne zamerali na systém riadenia a kontroly, pokiaľ je implementáciu samotných prostriedkov, je to jedna z našich otázok sa týkala toho, že či dochádza k nejakom nesprávnemu využívaniu fondov. Snažíme sa analyzovať aj to, či vlastne ten spôsob, ako sú navrhnuté modely, ktoré sa týkajú kontroly a implementácie prostriedkov, či to sú primerané postupy a či tam nedochádza k nesprávnym využitiu prostriedkov a my sme využili 7 členských štátov na to, aby sme získali pozitívne postupy alebo prípadne negatívne. No a snažili sme sa prísť s určitými príkladmi v rámci tejto prezentácie. No a na záver tu máme odporúčanie, ako dosiahnuť viac transparentnosti v rámci implementácie fondov. Pokiaľ ide o metodológiu, tá sa v zásade spolieha a opiera o hodnotiace kritéria, je relevantnosť, účinnosť. My sme vypracovali túto štúdiu v priebehu dvoch mesiacov, takže ten rozsah je pomerne obmedzený. Opierali sme sa o hodnotiace dokumenty, aj keď vlastne ten samotný program, ktorý bol predmet našej štúdie, sa vlastne končí niekedy teraz v týchto dňoch, vlastne bol to na konci júna, to znamená, že nie je veľa dokumentov v dispozícii aktuálne. To znamená, že my sme našu štúdiu doplnili ešte aj E, rozhovormi na vysokej úrovni zastupcami DG Home. Žiaľ, zastupcovia toho generálneho riaditeľstva tu nie sú prítomní a potom tam máme aj konkrétne prípadové štúdie. Nechcem tu nejako dlho hovoriť o politikách ohľadne migrácie. Vy ste viete lepšie ako ja, čo sa aktuálne deje, čo sa podarilo implementovať, kde momentálne prebieha tá implementácia. My sme sa zamerali skôr na taký všeobecný program, ktorý sa týka solidarity a riadenia migračných tokov. Tu ide o obdobie programu 2007-2014 a tu sme sa opierali v zásade o štyri finančné nástroje, ktoré sa týkajú vlastne tých jednotlivých dimenzií migrácie. Ide o Fond pre externé hranice, Európsky utečenský fond, Európsky fond pre integráciu občanov tretich štátov a potom Európsky fond pre návraty. Myslím si, že už tie názvy sú dostatočne výstižné, takže nemusíme nejako vysvetľovať, na čo slúžia. No a zároveň sme analyzovali aj Fond pre azyl, migráciu a integráciu. Tu je obdobie 2014-2020 aj keď implementácia tohoto fondu začala iba nedávno, my sa na to pozeráme takým spôsobom, ktorý poukazuje na to, akým spôsobom reaguje tento program na výzvy v predchádzajúcom programovacom období. No a potom sme posudzovali aj Frontex a EASO. Pokiaľ ide o štáty, ktoré boli analyzované, to bolo Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Španielsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo. No a pokiaľ ide o migračné azylové politiky v EÚ. Ide o to vlastne, ako vytvoriť globálny prístup migrácii, ako zabezpečovať kontrol na hraniciach, príjmanie, kontrol na hraniciach, návraty, ide o holistický prístup alebo ide vlastne o tú určitú cestu k tomu, vy ste dnes diskutovali o týchto témach, týchto aspektoch. Tie nástroje sú SON, Frontex, EASO, program SOLID, AMIF, ISF a posledný vývoj, to je ten plán desiatich bodov, ktorý sa týka okamžitých krokov v oblasti Sredozemného mora a zároveň aj agenda pre migráciu. Tu ide o snahu znížiť počet nelegálnych migrantov a ide tu aj spoluprácu medzi agentúrami EÚ, je tu aj implementáciu spoločného európskeho azylového systému, aspoň podporí teda implementáciu no a potom je samozrejme aj o prípravu prípadných nových právnych nástrojov, pokiaľ ide o zákon o migrácii. Pokiaľ ide o samotné témy, tá analýza, pokiaľ ide o program SOLID, a vravala som, že tu sa opierame o 4 nástroje v období 2007-2014. 4 miliardy eur sa vynaložili v rámci toho, boli pridelené do tohto programu a ukázalo sa, že analýza týchto prostriedkov bude pomerne zložitá, totiž to tento finančný nástroj, o ktorý sa opiera program, tak tam sú veľké rozdiely, boli tam rozličné projekty, ktoré sú veľmi rozdielne a ehm, bolo teda, boli tam veľké rozdiely pokiaľ je jednotlivé štáty, čo sa im podarilo zrealizovať, napríklad 1% holandského fondu pre integráciu, bol to 2% podobná fondu vo Francúzsku, takže výsledky porovnávať veľmi zložité, ale môžeme postúpiť teraz ďalej. V všeobecnosti pozitívne výsledky sa podarilo dosiahnuť. Je tu navýšená kapacita, pokiaľ ide o správu hraníc zlepšenie príjanie, príjemu azylantov. To je vlastne e, niečo, o čom sme tu už hovorili, pretože tu máme opatrenia zo strany Európskej únie, takisto tu máme fond pre utečencov, ktorý za toho zaintervenoval. Potom tu máme tretích, príslušníkov tretích krajín a určité inovatívne e, prístupy, ktoré máme a ktoré sa týkajú e, investícií, ktoré financuje vlastne fond pre návrat týchto utečencov. Je to aj určitý negativizmus. Príliš veľa fondov sa vlastne financovalo, pokiaľ ide o management hraníc, oveľa viac ako ide o management azilantov. Tieto alokácie nevždy vždy vychádzajú vlastne z skutočných potrieb týchto krajín, ale možno ten rozpočet je založený na väčšej skúsenosti z minulosti a predovšetkým tie prvé tri roky implementácie tohto projektu je tu možno určitý nedostatok inovácie. Vo všeobecnosti, pokiaľ ide o efektívnosť, tak tie finančné prostriedky implementované boli implementované pozitívne, je tu 90% čerpanie, Nemali sme žiadne zneužívanie týchto peňazí, boli tu určité problémy, ktoré však súviseli s nejakým nedorozumením, pokiaľ ide o oprávnenosť používať tieto peniaze. V prípade Bulharska boli určité záznamy ohľadne zneužívania týchto finančných prostriedkov a vlastne účtovný dvor, ako aj správa o autovyhodnotení tohto systému v daných krajinách pokázala na to, že tu máme určité nedostatky, pokiaľ ide o kontrolu. Môžeme prejsť ešte ďalej. Tieto dve agentúry, to znamená Frontex a EASO, priniesli pozitívne výsledky. Ešte sú však ďaleko od prispievania k analytickému príspevu, pokiaľ ide o kontrolu migrácie. Obe tieto Frontex a EASO majú limitovaný rozpočet. Počuli sme práve, pokiaľ ide o EASO, pripomienky týkajúce sa personálu. Jedna z našich otázok bola, že do akej miery agentúra prispieva, aby zabránila nelegálnej migrácii, tak zohrávajú v tejto úlohe obe úlohu. Pokiaľ ide o, o to, ako sa tento systém implementoval, Um, the way in which the system has been implemented has been most Ten systém, ako sa implementoval, to bolo najlepšie splnom kráľovstva vo Francúzsku, pretože oni vytvorili nový orgán s špecifickým mandátom na implementáciu týchto prostriedkov. Ten problém zneužívania prostriedkov do istej miery súvisí so skutočnosťou, že ak na jednej strane mimovládne organizácie zohrávajú dôležitú relevantnú úlohu pri implementácii týchto peňazí, na druhej strane do istej miery zaangažujú toľko aktérov, že to jednoducho si vyžaduje subkontrakting a v týchto prípadoch je častokrát, nie teda niekedy, prí, sú tu prípady aj zneužívania tých peňazí. Teraz môžeme prejsť ďalšej priesvitke. Takže stručné závery. Na to, aby sme zlepšili efektívnosť fin- týchto finančných prostriedkov z fondu, fond by sa mal sústrediť na špecifické projekty, alokácia by mala byť, ako sme už povedali predtým, smerovaná nejakými analýzami rizik, pokiaľ ide o monitorovací systém, pretože vlastne tie alokácie pre jednotlivé krajiny a rizika nie sú vždy v korelácii, pokiaľ ide o zdieľanie bremena a využívanie proporčných alokácií s krajinami, ktoré majú veľké množstvo, absolútne číslo, pokiaľ ide o utečencov, tak to častokrát nezodpoveda vlastne tým urgentným situáciám, ktoré musia čeliť tieto krajiny. Ďalšia priesvitka. Ďakujem. Úloha agentúr, pokiaľ nášho našej práci v teréne sme mali diskusie ohľadne toho, že išlo sa dokonca nad rámec toho, čo je možné realizovateľné z krátkodobého hľadiska, pokiaľ ide o reguláciu, ale boli určité reflexie ohľadne agentúr, ako napríklad možnosť aplikovať, prihlásiť sa o peniaze z tohto fondu na to, aby rozšírili svoje zdroje. Boli tu určité odporúčania, pokiaľ ide o viac integrácie medzi oboma agentúrami a možno teda z dlhodobého hľadiska ešte aj analýza toho, akým spôsobom je vlastne toto možné, že by tu došlo k fúzii týchto dvoch agentúr. Veľmi stručne. Implementácia môže sa dá zlepšiť, teda sa dá zlepšiť tým, že sa E, zabezpečia nezávislé kontroly tým, že sa bude integrovať aj vlastne integrita tých vybraných projektov. Pokiaľ ide takisto aj o kontroly ohľadne mimovládnych organizácií, ktoré sa v týchto projektoch zúčastňujú, napríklad pokiaľ ide o screening subkontraktorov, subdodávateľov, podzmluvné strany a takisto, by sa uplatnili aj nejaké certifikácie protikorupčného charakteru. Takže môžeme sa pozrieť na poslednú priesvitku. Naznačili sa to aj možnosti auditingu aktivít, ktoré sa teda väčšinou sa to všetko robí pod zastrešením ministerstva vnútra. Možno by sme sa mohli z tohoto trochu vymaniť. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, Laura. A teraz prejdeme hneď ku kolegom, našim poslancom. Otázky tu odznejú. Prezentácie boli pekné, ďakujem. Prejdeme teraz k pánovi Halovi Ahovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám otázku pre pána Parusela. Dve, vlastne tu dve otázky. Ako ste povedali, Švédsko vlastne príjma dve tretiny všetkých maloletých bez dohľadu, ktorí sa dostávajú do Európskej únie, čo je skutočne prekvapujúce. Švedsko je malá krajina, je na severe, ďaleko od stredozemnej oblasti, sedomorskej oblasti a sú tu vlastne iné tie vstupné body do Európskej únie. Je možno niečo v postupoch Švédska alebo v podmienkach príjmania také, čo vlastne zo Švedska robí mimoriadne atraktívnu krajinu, pokiaľ ide o túto situáciu. To znamená atraktívnosť pre žiadateľov maloletých, ktorí sú bez dohľadu. Ako si teda vysvetľujete túto situáciu? Takisto ste povedali, že týchto maloletých bez dohľadu vnímate nie ako bremeno, ale skôr ako investíciu do budúcnosti. Znamená to snáď, že Švedsko vlastne nemá problémy s touto nevyváženosťou, ktorú ste spomenuli, a že vlastne Švedsko by malo byť skôr rado s touto situáciou? Ďakujem. Cecil Kienge. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže chcem sa poďakovať spravodajcom. Ďakujem za príspevky, za všetky cenné informácie, ktoré sme dostali ohľadne vašej správy. A myslím si, že Musíme sa vždy sústrediť predovšetkým na výmenu overených postupov, pretože takýmto spôsobom môžeme systémovo zabezpečiť zlepšenie. A takýmto spôsobom môžeme vždy nájsť určité pozitívne zmeny. Avšak ešte pár pripomienok. Maloletí bez prievodu sa málo kedy berú do úvahy, nedostanú teda štatút imigranta, niektorí sa dostanú do tých centier príjemný, do tých centier príjemu a vlastne sa k ním pristupuje tak ako k ostatným maloletým z krajiny a to je veľký problém. Takže chcela by som počuť váš názor k tomuto. V Taliansku napríklad momentálne dochádza k reforme zákona, pokiaľ ide o príjem e, pokiaľ ide o politiku príjemu maloletých, mali by teda dostať mimoriadný štatút utečenecký. A chcem, mňa by teda zaujímalo, na aké problémy ste narazili v tejto oblasti a ešte ďalší aspekt. Keď sú mladiství e, dovršia vek 18 rokov, čo sa s nimi stane? Tí, čo sú už starší ako 18 rokov, by im ešte zabezpečená takáto ochrana Skutočne ma teší, že sa snažíte bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi a že vlastne Európsku agentúru týmto spôsobom do toho zaangažujete. Ale váš projekt, e, dá sa váš projekt nájsť v takom zmysle, aby sa z tých maloletých jednoducho nestali novodobí, novodobí otroci, aby sa nemuseli utiekať k prostitúcii alebo robiť nútené práce, alebo mm, stali sa predmetom obchodu s orgánmi ľudskými. Máte snáď e, určité informácie ohľadne tejto roviny? A ešte potom, pokiaľ ide o tie príjmové centrá, vlastne tu už odznelo, že prostriedky nie sú vždy správnym spôsobom využívané, že tu dochádza ku korupcii. A to sa skôr týka pravdepodobne tých väčších centier a pravdepodobne by sme mali zriadovať teda menšie centra, ktoré by boli efektívnym spôsobom kontrolovateľné a kde vlastne sa dá priamo preskúmať, na čo sa vynakladajú finančné prostriedky. A pokiaľ ide o to poručníctvo, poručníctvo by nemalo byť definované tak všeobecne, ako tomu je. Ďakujem, Cecil. Ako ďalší dostane slovo ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať aj všetkým rečníkom za sa vyjadrili veľmi jasne. Niekedy to bolo až znepokojujúce, čo sme počuli čo ma znepokojilo je nasledovné, tomu sa hneď aj budem venovať. Oberiem, e, oprátim sa na pána Parusela. Ide tu o zmiznutie takýchto mimo maloletých bez dohľadu, bez doprovodu. Kolegyňa vlastne sa už k tomu vyjadrila. Preskúmali ste už snáď niekedy, ako to vyzerá teda s týmito E, zmiznutiami maloletých bez prievod. Dochádza tu k zneužívaniu týchto maloletých, stanú sa predmetom obchodu s orgánmi. To je aspekt, ktorý nás možno najviac znepokojuje v rámci tejto situácie. A potom by ma ešte zaujímalo, Dublinský systém má také dosť pomalé postupy, je to komplikované a pomalé. A nemyslíte si teda snáď, že by bolo potrebné, a dnes do poludnia to už bolo aj spomenuté v rámci presídlovania, nemali by sme sa snažiť spojiť aj členov, ktorí nie sú z jednej rodiny, teda z centrách, aby jednoducho mladiství sa dostali k priateľom v iných krajinách, pretože častokrát títo mladí e, sú bez prievodu, pretože prišli o svoju rodinu. A práve z tohto dôvodu je veľmi ťažké, aby tento dublinský systém bol na nich uplatnený. Teda myslím tu teda na tých mŕtvych v stredozemnom mori a na problém, a, ktorý vlastne predstavuje práve táto skutočnosť. Viacerí sa snažia prejsť cez Stredozemné more a vlastne nejde tu teraz už ani o tých pašovateľov ľudí, ide tu pašerákov ľudí, ide tu skôr o to, ako týchto ľudí jednoducho integrujeme do spoločnosti. Ďakujem aj pani Korinty, že popísala teda taliansku situáciu týchto 3500 mladistvých, ktorí, sú, ktorí majú 16 poročníkov, väčšina z nich teda asi zmizne európsky kolegovia by si mali uvedomiť, že keď hovoríme o Taliansku, tak Taliansko je veľmi peknou krajinou, ale vlastne tým chceme povedať pravý opak. Európsky kolegovia to vedia, ale treba im to povedať aj tak. Pani Swinburg, prepačte, nie. Najprv Cecilia Wikström. Thank you, Chair. And I would like to, to turn to the no. three speakers, thanking them for the... Chcem sa poďakovať za prezentácie. Je mi ľúto, že som bola neprítomná práve vtedy, keď pán doktor Parusel hovoril, ale moja asistentka ma informovala. Budem sa sústrediť na štúdiu o maloletých bez prievodu. Ja som spravodajkynia, pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy ohľadne Dublinu 3 kde vlastne ide o zodpovednosť takýchto maloletých bez sprievodu. E, Tento pozmeňujúci návrh je výsledkom, ako vieme, rozsudku súdu, pokiaľ ide o tieto prípady a skutočnosť, že všetky tri inštitúcie, to znamená parlament, komisia a rada, to znamená, my sme sa zaviazali spoločne prostredníctvom spoločného vyhlásenia tým, že spojíme Dublinskú úpravu s týmto rozsudkom si to dáme do súľadu. To znamená, nemali by tu byť už nejaké transfery takýchto mladistvých medzi členskými štátmi v Európe. Ten systém, ktorý tu máme, vedie takým výsledkom, že mladiství jednoducho už sa neodvážia prihlásiť v niektorých štátoch, nakoľko vlastne je tu riziko, že by ich mohli zaslať do tých pôvodných štátov. Na, teda napriek to, namiesto teda zostávajú pod radarom, ako to bolo spojené, spomenuté vo vašej správe. A sú to vlastne mladiství, ktorí sa nehlásia o azyl vôbec. Ak by ich aplikácia mohla byť spracovaná prihláška v tej krajine, kde sa cítia bezpečne, ak by mali určité prepojenia a neboli takto preposielaní z krajiny do krajiny v Európe, tak by to vytvorilo bezpečnejší proces pre mladistvých, ale aj pre členské štáty, pretože by to navýšilo možnosti, aby mladiství sa mohli zaregistrovať a získať patričný riadny proces. Zaujímalo by ma, ak by ste mohli trochu rozpracovať otázok tých testov vyhodnocovania veku. Koľko členských štátov vlastne nerobia žiadne testy, respektíve iba e, berú vyhlásenie dotyčnej osoby ako skutočnosť. Alebo tie štáty, ktoré sú vlastne reprezentované v štatistikách v tom zmysle, že koľko teda nie, maloletých bez sprievodu príjmajú, máte overené postupy, ktoré by ste nám mohli dať a pán kolega Hala, ahoj, ja som pyšná za, na to, čo doktor Parusel povedal, že pomenoval krajinu. No, my sme pyšní na to, že v mojej krajine máme možnosť dať možnosť ľuďom, eh, takýmto maloletým bez prievodu, ktorí do našej krajiny prichádzajú, on si uvedomil, že čo my sme si uvedomili všade, my ve, vedci, že demografická situácia v Švedsku je alarmujúca a ak sa nemýlim, tak situácia demografie vo Fínsku je ešte horšia. Takže možno toto sú deti v súčasnosti, ktoré vyrastú a prinesú prosperitu a rast do našej krajiny a dúfajme teda, že v budúcnosti, keď sa uvalia kvóty, tak možno aj vo vašej krajine. Ďakujem pekne. Pani Svinberg, ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj za prezentácie. Ja pochádzam zo Švédska a ja by som chcela hovoriť o tom, ako vyzerá u nás aktuálna situácia. Minulý rok sme mali 7, vyše 7 tisíc takýchto tzv. Eh, eh, mladistvých bez sprievodu. Teraz to bude asi 8 tisíc v tomto roku. Momentálne sa ukazuje, že možno 12 tisíc. Ja neviem, až kam sa dostaneme. Tak ja som toho názoru, že toto je isté vnútroštátna otázka. To by nemalo byť niečo, do čoho sa mieša Európska únia. Každý členský štát by si mal sám stanoviť, koľko takých osôb chce prijať. Ja si myslím, že Švédsko prijalo príliš veľa takýchto osôb. Jednoducho vidíme to na tom, že naši starší občania majú určité problémy s bývaním, ako aj samoživitelia. Myslím si, že toto hľadiska to nie je dobré. A chcela by som povedať, prečo vlastne je to tak, ako to je. Možno by ste mohli na to aj vy zareagovať. A jeden z dôvodov, ktoré podľa môjho názoru k tomu vedú, keď sa pozrieme do Švédska, to veľmi, ča, veľmi zriedkavo overujeme vek alebo odhadujeme vek, pokiaľ ide o tzv. mladistvých bez sprievodu. Na častokrát tieto osoby staršie ako 18 rokov a potom pokiaľ ide o súdne krajiny, tak vykonávajú takéto testy až 75 takýchto osôb sú staršie, ako hovoria. To znamená, že je jasné, že takéto osoby si potom vyberú Švédsko ako alternatívu, lebo v zásade tam sa nerobia žiadne testy stanovujúci vek. Ja som bola na Sicílii a tam som navštívil takéto príjmacie zariadenie, kde teda prijímajú takýchto e, mladistvých e, mužov bez prievodu. No a e, mnohí chcú do Švedska. Ja to vidím ako určitý e, faktor, ktorý ich tam privádza. Totižto sú to ľudia, ktorí prejdú Stredné more, vedia, aká je situácia vo Švédsku a chcú sa tam dostať a potom cez Stredné more cestujú v tých člnoch. No a e, dobre, ide o to, ako vlastne pristupovať k testom týkajúcich sa veku, ako je to vyriešené smernice, mať nejaké odporúčanie, malo by sa to riešiť smernice alebo nejako ináč, No a spomínali ste, že veľká väčšina e, tých, ktorí prichádzajú, sú chlapci alebo teda muži. Kde sú tie devčatá? Ďakujem. Um, colleagues, um, I'm gonna ask it. Kolegovia, poprosím vás, aby ste sa reagovali na tieto veci. Začne Bernd, e, tlmočníci musia odísť o 12.30, takže máte len 4 alebo 5 minút, každý. Ďakujem. Toto boli všetko veľmi dobré otázky. Dúfam, že odpoviem na všetky. Aby som trochu vyvážil celkový obraz, ja som nehovoril iba o Švedsku, keď som spomenul, že títo maloletí bez prievodu nie sú len bremenom, ale aj investíciou do budúcnosti. Ale v rámci siete pre migráciu veľa hovoríme o tom, že máme štáty, kde neprichádzajú takmer žiadni žiadatelia o azyl ani maloletí a tieto štáty hovoria, že chcú vysoko kvalifikovaných migrantov, že chcú riešiť demografický problém, starnutie obyvateľstva a takisto z niektorých štátov emigruje veľmi veľa ľudí. Preto tieto štáty by mohli vnímať týchto maloletých bez prievodu alebo migrantov všeobecne ako príležitosť. Pre mňa je to frustrujúce, e, keď sa na to pozerám ako výskumník. Téma Švédsko nie je to e, tak, že by všetci boli nadšení vo Švédsku z týchto maloletých bez prievodu. Pre obce je to veľká záťaž, veľa práce musia im hľadať vhodné ubytovanie, musia im poskytovať starostlivosť. Vo Švedsku existuje veľká vôľa, treba povedať, ale niektoré obce sú už proti, e, nechcú príjmať týchto maloletých a takisto e, prerozdeľovanie týchto maloletých e, v rámci Švedska je veľký problém. My sa snažíme tento problém riešiť ale nemôžem povedať, že je to také jednoduché. No a ďalšia veľká otázka, prečo si ľudia volia, volia Švédsko a nie iný, iný štát? Často sú tieto deti v rukách pašerákov ľudí a tí hovoria maloletým bez prievodu alebo aj celým rodinám, kam majú ísť a často im radia Švedsko, pretože Švedsko má relatívne veľkorysú azylovú politiku a tak, takisto sme spoločnosťou, ktorá je veľmi priateľská k deťom. Na to sme hrdí. Sme hrdí, že sme takáto spoločnosť, ktorá sa dobre správa k deťom. No a preto to si mnohí volia Švedsko. Ja neviem o žiadnych nedostatkoch v našich azylových konaniach. neviem ani o nejakých medzerách legislatívnych našich procesoch, ktoré by e, sa ľudia snažili zneužívať. Nie je možné, aby všetci ostali vo Švedsku, to nie. E, keď sa na to pozriem z európskej perspektívy, myslím si, že lepší pracovný trh nájdu tí maloletí bez prievodu v iných štátoch ako vo Švédsku. Vo Švedsku je relatívne vysoká nezamestnanosť cudzincov, máme relatívne vysokú nezamestnanosť mladých. V Nemecku prebieha diskusia o tom, že títo maloletí bez prievodu by e, mohli byť využívaní aj na to, aby sa odstraňovali nedostatky pracovných síl na trhu práce. Títo mladí by mohli um, sa stať učňami v spoločnostiach, vo firmách, v podnikoch a mohli by začať onedlho pracovať. Čiže takto by vlastne títo mladí mohli prispieť e, lepšie k rozvoju nemeckého trhu práce. Čiže v tom Nemecku možno majú lepšiu perspektívu ako vo Švédsku. Čiže keď sa na to pozriem z európskej perspektívy, nie je to jednoznačné podľa mňa, že by každý mal ísť do Švédska. Pokiaľ ide o dosiahnutie veku 18 rokov, áno, to sa môže stať problémom, ak e, tento maloletý dostal ochranu štatút utečenca, to sa ten nevyprší, keď osoba dosiahne 18. rok života, ale môže mm, sa stať, že určitý humanitárny E, štatút, ktorý sa viaže na vek osoby, sa, sa skončí, keď e, osoba dosiahne 18 rokov a potom sa stane z tejto osoby nelegálny pristahovalec. No a problém je to aj s osobami, ktoré sú mimo azylových konaní. Nezúčastňujú sa na azylovom konaní a takéto osoby majú tolerovaný štatút, pretože sú maloleté a keď dosiahnu 18. rok, tak tento tento um, štatút sa skončí. E, jedna rečníčka e, spomínala e, úteky maloletých. Viem, že v niektorých členských štátoch utekajú títo maloletí, pretože sa snažia presunúť do iného členského štátu. Mnohí, ktorí prichádzajú do Švedska, prichádzajú z iného členského štátu. Vo Švedsku môžu ale utiecť a zmiznúť z príjmajúcich centier možno preto, že nechcú byť presunutí do iného členského štátu. A potom samozrejme sú do toho zaplatené ešte rôzne kriminálne konania, pašovanie a podobne, pašovanie ľudí. Obávam sa ale, že nemáme čísla Máme niektoré príklady takýchto javov v našej správe, ale nemáme to podložené číslami. Hodnotenie veku. Na to nie som odborník, ale nie je pravdou, že vo Švedsku nerobíme testy veku. Ak um, neveríme nejakej mladej osobe, ktorá žiada o azyl, ak sa domnievame, že táto osoba je v skutočnosti dospelá, tak e, zaobchádzame s tou osobou ako s dospelou a potom tá osoba môže požiadať o test veku a dokázať e, svoj vek. Členské štáty ale majú veľmi odlišné techniky na určovanie veku. E, väčšina členských štátov má medicínske techniky, napríklad rentgen zápestia alebo rentgen kľúčnej kosti alebo e, rentgen e, chrupu. A v našej štúdii e, uvádzame ako osvedčený postup belgický vekový test, ale to je Ehm, vlastne medicínsky test dosť e, rozsiahly, aj, ale ja si myslím, že najpodrobnejší test nemusí byť vždy osvedčený postup. Niekedy stačí, keď sociálny pracovník sa porozpráva s dieťaťom a povie, že toto dieťa je maloletý alebo nie je. Just, um, uh, the but, uh... uh Tlmočníci, e, neviem, či nám tlmočníci dajú ešte pár minút. Ja e, budem stručný. Chcel by som vás odkázať na štúdiu, ktorú máme tuto k dispozícii e, v, v stručnej forme, ale máme aj rozsiahlejšiu formu. Ako výskumníci, môj švedský kolega a ja e, musíme povedať, že sme frustrovaní z toho, že e, študujeme tieto fenomény a nevidíme hmatateľné výsledky. Imigrácia je veľmi komplexný fenomén a chcem zdôrazniť niektoré aspekty v reakcii na otázky. Poprvé, bude nová štúdia o pašovaní v rámci ktorého e, budeme študovať ako osobitný prípad e, maloletých bez sprievodu, ktorí sú teda súčasťou komplexnejšieho, širšieho javu. E, pokiaľ ide o talianský prípad, sociálny, sociálne orgány hovoria, že maloletí bez sprievodu, napríklad z Maroka polovica sú chlapci a polovica sú dievčatá a tie dievčatá nevieme, kde skončia. Takže naozaj proces identifikácie je veľmi dôležitý, pretože nám poskytne možnosť vysledovať, vysl- vystopovať toho maloletého. Čiže e, táto pomoc je racionálna. A pokiaľ ide o ďalší aspekt, e, čo spomínala pani Kienge, ktorý komplikuje situáciu nielen v Taliansku. To, sú, e, to je veľký počet naliehavých situácií. Malé štruktúry vedia pracovať na jednotlivých e, prípadoch a e, prinášajú výsledky, ale je tu aj riziko v tých širších štruktúrach, že ten zásah, tá e, pomoc e, sa roz, rozplynie a rozdrobí sa a nepri, neprinesie e, ten očakávaný výsledok pre maloletého. Takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem a teraz Laura. Chcem zareagovať iba na to, čo ste povedali o tých príjmacích centrách. Európs aké finančné zdroje sa používajú v Taliansku aj na zlepšenie podmienok príjmajúcich centier. Sú e, kontrolované aj priamo na mieste. Keď tento fond e, sa začal implementovať, nerobili sa žiadne inovatívne činnosti, ale za posledné 2-3 roky sa sústredíme na tie zraniteľné skupiny ako maloletí bez prievodu, dizajn toho centra, alebo ako vyzerá to centrum, či je malé alebo veľké, to už sa necháva na členský štát, toto, toto nechávame na členskom štáte, ale Európska komisia robí kontroly týchto zariadení. Ďakujem. Naši kolegovia sa vyjadrili veľmi stručne, takže máme ešte jednu minútu pre komisiu. E, tlmočníci sú veľmi milí, ešte pracujú. E, takže máme tu zastúpenie komisie rozpočtového útvaru, takže jedna, jedno slovo. Táto štúdia bola predstavená už vo výbore KONT a my sme sa k tomu vyjadrili. Štúdia ešte nie je ukončená a my sme už povedali, že v tejto fáze sú tam aj určité chyby, e, nekorektnosti, ale to je úplne normálne, pretože štúdia musela byť realizovaná veľmi rýchlo um, má obrovský rozsah, e, pokrýva aj agentúry, nové štáty, staré štáty a tak ďalej. Laura sa stretne s mojimi kolegami dnes popoludní. Jeden, jednou, jedným z príkladov chýb je napríklad to, že agentúry sa môžu uchádzať o finančné prostriedky, ale to je zakázané podľa finančného nariadenia. Čiže sú tam takéto maličké chyby ale to odstránime postupne a potom štúdia bude e, lepšie zobrazovať e, situáciu v realite. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom a kolegyňam. Ďakujem za váš čas, za to, že ste prišli. Bola to naozaj efektívna prezentácia. Ďakujem vám. Je to obohatenie dnešnej diskusie dnes prebehlo veľmi dôležité hlasovanie, okrem toho veľmi dobré rozpravy, takže naozaj bolo to vynikajúce. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí ostali aj dnes vo štvrtok. Ďakujem za to, že ste sa zúčastnili na diskusii, bolo to prenášané na internete, teda publikum bolo veľké. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sa zúčastnili. Dobrú chuť k obedu a dúfam, že niektorí z vás prídu aj popoludní. And if you're not coming back, have a good summer a ak sa už neuvidíme, prajem vám príjemné leto. Very much. very interesting. Yes, thank you too.